Bien. Nous allons ouvrir notre revenu. Otváram schôdzu. Chcem sa poďakovať kolegom eh, za prejavenú pracovitosť takto v pondelok popoludní. Môžeme pristúpiť k schváleniu programu našej schôdze. Predpokladám, že nie sú žiadne námietky. Rovnako predpokladám, že nebudú ani námietky k zápisnici zo schôdze z 2. oktobra. zápisnice je k dispozícii. Ak teda nebudú námietky, budeme e, považovať zápisnicu za schválenú. Podľa programu našej schôdze na dnešné popoludnie sme e, žiadali o výmenu názorov na e, tému štúdie, ktorá bola zadaná a ktorá sa týka dimenzie ľudí v koheznej politike. Ako viete, finančný rámec na roky 2014 až 2020 eh, zahrňal eh, ako jeden z hlavných princípov princíp nediskriminácie a rodovej rovnosti. Bola to jedna z priorít eh, v rámci investícií Európskej únie v tomto období. Preto sa chceme aj v tejto štúdii zamerať na rodovú dimenziu koheznej politiky. Často si neuvedomujeme, nakoľko kohezná politika, teda sociálny fond, RDF a podobne môžu konkrétne prispievať k znižovaniu nerovnosti medzi rodmi. A práve preto sme sa domnievali, že bude dôležité zadať vypracovanie konkrétnej štúdie na túto tému. Ako som už spomenul pri našej poslednej schôdzi o túto štúdiu požiadal výbor regie v predkladacom volebnom období vo februári, vo februári 2019 konkrétne. Sme to požiadali pani Manuela Seneglodoviči. Vypracovala túto štúdiu, ona je vedúcou inštitútu pre sociálny výskum v Miláne v Taliansku. Týmto sa chcem poďakovať za to, že je medzi nami prítomná dnes popoludní. Táto štúdia analizuje e, veľmi dôkladne, ako princípy rodovej rovnosti sa dodržiavajú v koheznej politike. V období roku 2014 až 2020 taktiež sa tu popisuje, ako je možné zlepšiť presadzovanie e, rovnosti pohlaví a nediskriminácie v ďalšom období po roku 2020. Je dôležité, že máme možnosť si vás vypočuť dnes popoludní pani Sameglodoviči, pretože to bude dôležité v kontexte rokovaní o ďalšom brezočnom finančnom rámci v roka 2027. Táto štúdia tiež nám má pomôcť zanalizovať plnenie e, tohto horizontálneho princípu, teda aké výsledky sa podarilo dosiahnuť v pozitívnej rovine a tiež kde boli nedostatky v plnení. Je to teda veľmi významná téma, vysoko aktuálna. Čoraz viac sa na nás upierajú zraky v rámci toho, ako presadzujeme princípy nediskriminácie a taktiež ako zakomponúvame princípy rodovej rovnosti v koheznej politike konkrétne. Teraz veľkým záujmom si teraz vypočujeme vašu prezentáciu. Dávam vám týmto slovo pani Semeglu Lodoviči. 15 až 20 minút máte k dispozícii a potom bude priestor na výmenu názorov medzi kolegami. Dúfam, že toto výmena názorov bude čo najbohatšia. Ďakujem pán predseda. Ako ste už uviedli, táto štúdia mala za cieľ vyhodnotiť, nakoľko rodová dimenzia a princípy rodovej rovnosti boli súčasťou koheznej politiky v programovacom období medzi rokmi 2014 a 2020. Hlavné otázky vo výskume sa týkali toho, vyhodnotiť, ako táto zásada bola súčasťou všetkých krokov politického cyklu v rámci koheznej politiky po fáze programovania, plnenia a monitorovania. Je k dispozícii e, rozsiahly materiál, výtlačok tejto štúdie. Táto správa vlastne je prvou publikáciou, potom sú tu aj prílohy, tabulky, prípadové štúdie. Ako metodiku sme sa snažili eh, vychádzať z princípu zjednoduš- zjednodušeného rodového vyhodnocovania, vďaka čomu sme dokázali vyhodnotiť, nakoľko kohezná politika by mohla potenciálne podporovať rodovú rovnosť vo všetkých intervenčných oblastiach a potom vyhodnotiť, čo v reáli sa podarilo splniť, eh, kde boli hlavne silné a slabé stránky v plnení. Najskôr sme zanalizovali dostupnú literatúru, tiež sme analyzovali dostupné údaje v databáze, čo sa týka finančných eh, pridelených eh, súm. Potom sme vykonali internetovú formu prieskumu o tejto téme medzi hlavnými aktérmi kohezné politiky, teda predstavitelia európskych inštitúcií, taktiež riadiacie orgány, kontaktné um, miesta a tak ďalej. Potom sme eh, vykonali konkrétne prípadové štúdie, vybrali sme si krajiny na základe ich podmienok rodovej rovnosti a podmienok sociálnej oblasti, aby sme mali prehľad eh, o celej škále podmienok eh, v členských štátoch v tomto smere podľa pridelných súm z koheznej politiky a tiež, aby sme mm, to mali územne pokryté teda zvolili sme si Nemecko a Francúzsko ako krajiny, ktoré zastupovali kontinentálne krajiny, potom Taliansko a Španielsko ako krajiny e, z južného koridora, ďalej Polsko a Rumunsko z východných krajín Európy, potom Írsko, anglosaské krajiny a Švédsko, škandinávské krajiny. Najrozličnejšia správa sa týka e, zoznamu všetkých týchto 8 prípadových štúdií to je najväčšia časť tejto publikácie. Ešte predtým, ako pristúpim k tomu, čo sme presne urobili, chcem zdôrazniť, že v tomto programovacom období um, rokov 2014 až 2020 rodová rovnosť bola podložená v legislatíve a to dosť rozsiahlo nielen článok 7 nariadenie o spoločných ustanoveniach, tam bol stanovený právny rámec, právny základ pre rodový mainstreaming vo všetkých oblastiach, ale okrem toho sú aj ďalšie požiadavky v nariadení, ktoré to stanovovali požiadavka stanovenia podmienok vopred. Čo sa týka radovej rovnosti, tam sa požadovalo od krajín vykazovať dostatočnú administratívnu kapacitu v rámci rodovej rovnosti a potom aj stratégie v tejto oblasti, aby sa podporila rodová rovnosť aj v koheznej politike. Toto hodnotenie ex ante vyhodnocovalo primeranosť opatrení, ktoré boli prijaté v snahe presadzovať rodovú rovnosť. Inštitúcie pre rodovú rovnosť a mimovládky eh, museli byť zakomponované v príprave dohod o partnerstve a v rámci taktiež monitorovania a tiež eh, riadiace orgány museli uplatňovať výberové kritéria, ktoré neboli diskriminačné, tak aby sa zohľadnila aj tú rodová rovnosť. Okrem toho, bolo potrebné vytvoriť monitorovací systém, kde sa budú e, rozdielovať dáta podľa rodovej príslušnosti, tam, kde je to možné, a tiež e, výročná správa o údajoch tiež má zahrňať časť plnenia z hľadiska rodovej rovnosti Toľko teda všeobecné požiadavky, ktoré sa stiahovali na všetky fondy a potom Európsky sociálny fond má osobitné požiadavky. Tam sa uplatňuje duálny prístup rodovej rovnosti okrem rodového mainstreamingu. Sú tam aj osobitné opatrenia, ktoré sa zameriavajú na podporu rodovej rovnosti, prístupu k pracovným miestam, a kariérny pokrok, taktiež rovnaké mzdy a taktiež zosúladenie pracovného a Um, osobného života. Teda uh, rámec uh, z hľadiska legislatívy je dostatočne robustný, ale sú aj isté slabé stránky aj v tomto programovacom období. V tomto ohľade najmä sme skonštatovali, uh, že chýbajú konkrétne tematické ciele v iných fondoch, okrem Európskeho sociálneho fondu. Ďalej, zapojenie princípu duálnej Rodovernosti to je ponechané na rozhodnutí členských štátov a regiónov, teda je to dobrovoľné, nepovinné a tiež e, nebola stanovená jasná požiadavka, aby všetky fondy boli sprevádzané konkrétnymi štatistikami, buď e, aby sa to rozdelilo presne podľa rolovej príslušnosti, alebo aby sa aspoň zverejnili e, rodovo relevantné ukazovatele To sa týkalo najmä aj Európskeho eh, fondu pre regionálny rozvoj. Celkovo politika súdržnosti má veľmi veľký potenciál podpory rodovej rovnosti. Je treba zdôrazniť, že tento potenciál nesúvisí len so sociálnym fondom. Aj regionálny fond, teda fond pre regionálny rozvoj a kohezný fond – môžu podporovať dosť výrazne predsedovanie rodovej rovnosti, napríklad tým, že sa mm, budú ostraňovať e, rodové nezrovnalosti vo výskume, dajme tomu, čo sa týka e, zostavenia výskumných tímov, tam je istá segregácia, ale tiež v rámci podpory výskumu snaha snahe zameriavať sa na rodové rozdiely, napríklad e, v sektore zdravia a podobne. RDF tiež môže podporovať rodovú rovnosť, čo sa týka prístupu ku informačným komunikačným technológiám a taktiež k dopravným sieťam. Sú dosť značné rozdiely v tom, ako muži a ženy využívajú, dajme tomu, e, systém dopravy a taktiež e, technológie IKT. Teda toto je treba zohľadniť e, pri plánovaní infraštruktúry tieto rozdielnosti. Ďalej podpora startupov, malých a stredných podnikov. Aj e, tu je situácia podobná, aj tu sú dosť veľké rodové rozdiely medzi mužmi a ženami, medzi podnikateľmi. A teda fond RDF by mohol o mnoho viac e, podporovať, dajme tomu, ženy z hľadiska prístupu k financovaniu, k úverom a celkovo podporovať ich, um, aby sa nebáli pustiť sa do podnikania. V ďalšej oblasti, kde fond RDF by toho mohol veľa dosiahnuť, je podpora sociálnej infraštruktúry a sociálnych podnikov, teda um, zariadenie pre starostlivosť o deti, pre uh, starších ľudí a podobne. Teda pohľad, uh, ktorý zahrňa rodové aspekty je dôležitý, mal by sa zohľadniť e, a to e, zavaží aj v fondoch, ktoré sa zdanlivo zdajú byť neutrálne, ale pritom neutrálne nie sú. Aj tam je rodový aspekt dosť značne zastúpený. Ďalej sme sa snažili vyhodnotiť potenciál sociálneho fondu a fondu RDF z hľadiska rodovej rovnosti. A z tohto dôvodu sme rozdelili všetky investičné kategórie kohezného fondu, 123 kategórií celkovo ich je, investície, intervenčné oblasti a rozdelili sme ich podľa ich eh, možného priamého alebo nepriamého dopadu na rodovú rovnosť. Teda eh, vysoký dopad eh, alebo stredne vysoký dopad, priamy alebo nepriamy. A zistili sme, že ak, rozdeluj, ak rozdelíme tieto oblasti finančných zásahov, tak celkové sumy, ktoré sú uvedené v dátových setoch, E, tam zhruba 55 e, zo všetkých e, predelených súm v rámci koheznej politiky a týchto fondov sú priamo alebo nepriamo schopné podporiť rodovú rovnosť. Teda majú potenciál podporiť rodovú rovnosť. Neviem, či to vidíte na tomto grafe, ale tak ako sa očakával, najväčší podiel finančných sum, ktoré by mohli podporovať rodovú rovnosť, eh, sú vo fonde e ESF 92%, ale tiež eh, fond ERDF, eh, tam je 55% celkových pridelených prostriedkov v rámci fondu ERDF, ktoré by mohli najmä nepriamo podporiť rodovú rovnosť. Teda je tu naozaj veľmi vysoký potenciál. Keď sa pozrieme priamo na tieto pridelené sumy, priamo či nepriamo podporujúce rodovú rovnosť eh, podľa jednotlivých krajín. To je eh, to číslo v pravej časti grafu. Tu vidíme, že najväčšie krajiny, kde sa prideluje viac sum na tieto účely, to teda škandinávské krajiny, ďalej Holandsko, Belgicko, Írsko, Veľká Británia a Rakúsko pričom e, krajiny, kde sa investuje najmenej do tohto sektora, sú najmä európske krajiny. Rumunsko investuje najmenej do tejto oblasti. Keď sa teraz pozrieme na sumy pridelené priamo na opatrenia, ktoré bezprostredne e, sú zacielené na rodovú žien, Konkrétne to nesie názov 105. E, e, je to teda oblasť, ktorá sa týka podpory e, žien v zamestnaní konkrétne. Len 12 krajín má zhromaždené údaje k tejto oblasti finančnej podpory. Ako vidíte na tomto grafe, zdá sa, že Polsko má najvyššie sumy v eurách, v miliónoch eur investované do rodovej rovnosti, do priamých opatrení, ktoré podporujú rodovú rovnosť, ale keď sa pozrieme na podiel týchto predelených súm eh, spomedzi eh, celkovo všetkých pridelených súm, najmä z fondu ESF, eh, to je fond, ktorý sa najviac využíva na podporu týchto opatrení, tu je ten podiel len zhruba 2,5 v priemere z pridelených súm zo sociálneho fondu. Najvyšší podiel je v Českej republike 7,9 Rakúsko, Grécko a Slovensko. Ďalší ukazovateľ, ktorý ešte by som rada podotkla, že máme veľmi málo materiálov, teda aspoň v roku 2017 bolo veľmi málo materiálov k dispozícii, aby sme mohli vyhodnotiť rodové eh, rozdielnosti v pridelovaní súm, teda počet príjemcov medzi mužmi, ženami a podobne. Jediný spoločný ukazovateľ, ktorý sme zistili, bol ukazovateľ počtu projektov, ktoré podporujú účasť a programy a pokrok e, žien v zamestnaní. Na základe týchto najostatnejších dostupných údajov z minulého roka to bolo v porovnaní s údajmi z roku 2015-2016. 5694 projektov zahrňal tento cieľ, teda podporiť ženy v zamestnaní a bojovať proti rodovým stereotypom na trhu práce a podobne. Väčšina z týchto projektov podporovala rodovú rovnosť v zamestnaní, teda dve tretiny zhruba a 22% bolo určených na sociálnu inklúziu a 15% mal sociálnu podporu žien v, v rámci odbornej prípravy. Teda Európsky sociálny fond, e, naozaj je, toto je jeho hlavné oblasť zamerania. Najväčšia časť týchto projektov, viac ako polovica, sa vykonala v Nemecku. Toľko sú teda údaje k dispozícii na európskej úrovni, čo sa týka e, pridelených e, finančných súm z hľadiska počtu projektov. Nie je toho teda veľa. My sme sa snažili vyhodnotiť, čo sa udialo v tých 8 krajinách, ktoré sme si vybrali. Teda e, tu hovorím o tých konkrétnych 8 prípadových štúdiách. To sme sa zamerali na partnerské dohody a vybrali sme si 28 operačných programov v týchto krajinách a tam sme vyhodnotili, čo sa prislúbilo a čo sa skutočne vykonalo. Výsledkom je, že celkovo tieto dohody o partnerstve s týmito krajinami dosť intenzívne vyhodnocovali a zahrňali aspekty rodovej rovnosti, venovali veľkú pozornosť eh, rodovým otázkam. Boli tam teda všeobecné vyhlásenia, ktoré tvrdili, že rodová rovnosť je veľmi dôležitá, že partnerská dohoda sa bude snažiť všemožne eh, o to, aby sa podporovala eh, vďaka nej rodová, rodová rovnosť, ale potom tam nebolo vôbec uvedené, ako by sa to malo plniť v praxi. Teda neboli tam žiadne praktické náznaky toho, ako, dajme tomu, nastaviť e, výberové procesy, kritéria, tak aby sa tým podporila rodová rovnosť. Ako ďalej podporiť rodovú rovnosť a orgány rodovej rovnosti vo vyhodnocovaní, v monitorovaní plnenia týchto programov. Teda boli tam mnohé všeobecné vyhlásenia, ale veľmi málo konkrétneho hľadiska toho, ako naplňať tieto ciele. Keď sa potom pozrieme na operačné programy. Aj tu v analýze kontextu sa vždy vyhodnocujú eh, rozdiely podľa rodovej príslušnosti, ale potom v naplňaní tam toho je veľmi málo. Najmä čo sa týka fondu ERDF. V prípade sociálneho fondu tam to čiastočne je, aj preto, že je to jedna z eh, konkrétnych intervenčných priorít, eh, ale vo fonde ERDF e je takmer, nie je takmer nič z tohto hľadiska uvedené. Aj keď boli dosť značné rozdiely medzi krajinami, je pozitívne, že všetkých týchto 8 krajín vykázalo zlepšenie v aktuálnom programovacom období v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, pričom mnohé krajiny sme vyvinuli e, osobitné nástroje v snahe podporiť rodový mainstreaming v plnení koheznej politiky napríklad vytvorili koordinačné orgány, ktoré monitorujú plnenie operačných programov a dohôd o partnerstve. Venuje sa osobitná pozornosť plneniu opatrení na rodovú rovnosť a ďalej vyvinuli usmernenia aj pre riadiace orgány, aj pre príjemcov, tak aby bol o mnoho efektívnejší proces e, plnenia princípov rodovej rovnosti. Aj keď v niektorých prípadoch majú vypracované osvetové a vzdelávacie opatrenia na podporu väčšej kapacity pretože potrebujeme špecifické kapacity, aby sme sa zamysleli nad tým, ako to riešiť tú implementáciu rodovej rovnosti. Tu vidíte alokácie eh, na základe tej klasifikácie, ktorú som už prezentovala, ako v daných krajinách sa tie finančné alokácie priamo či nepriamo súvisiace s rodovou rovnosťou implementovali v 8 prípadových štúdiách a ako vidíte, máme tu 6 krajín, ktoré majú vyšší podiel tých finančných alokácií, než je priemer EÚ. Tam to bolo 55% priemer EÚ, čiže Írsko, Švedsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko a Taliansko tam sú tie finančné alokácie, ktoré by mohli mať vplyv na rodovú rovnosť, už priamo alebo nepriamo, o mnoho vyššie. A zatiaľ ale sú teda v Polsku, Rumunsku nižšie, než je priemer EÚ. Nemám k tomu e, slajd, ale chcela som vyzvihnúť, že sú tu aj isté zaujímavé príklady e, osvedčenej praxe pri implementácii Európskeho e, fondu regionálneho rozvoja. Sú tu izolované a malé príklady, ale ukazuje sa, že je možné niečo urobiť aj s týmto fondom, teda nielen s Európskym sociálnym fondom. Napríklad vo Francúzsku podporili odborné vzdelávanie v oblasti dopravy a logistiky pre odborový zväz eh, dopravných zväzov. Čiže eh, robili niečo k tomu, ako vôbec riešiť rodobrovnosť v oblasti logistiky a dopravy eh, prostredníctvom vzdelávania, prostredníctvom osvety, budovania kapacity a tak ďalej. V Španielsku je mnoho programov, ktoré podporujú startupy, ženy podnikateľky, Eh, zapájajú do toho obchodné komory v celej krajine. Vo Švedsku urobili osvetovú kampaň, vzdelávacie programy v sektore lesného hospodárstva, aby sa aj tam zamerali na otázky rodovej rovnosti v týchto sektoroch. V Taliansku je taká rodová územná dohoda vytvorená medzi firmami, sociálnymi partnermi, obchodnými komorami na lokálnej úrovni s cieľom podporiť e, zamestnanosť žien na lokálnej úrovni. Teda, aby sa do toho zapojil aj podnikateľský sektor, nie len verejný, e, alebo teda aktéry politiky trhu práce. Z pohľadu zainteresovaných subjektov, ako som už eh, spomenula, urobili sme taký webový prieskum a dostali sme 42 odpovedí, najmä z mimovladných organizácií a orgánov rodovej rovnosti. A takisto v prípadových štúdiách sme interviovali 23 eh, takýchto zainteresovaných subjektov, ktorí vyzvihli hlavné silné a slavé stránky tohto programového obdobia z pohľadu rodovej rovnosti, Medzi hlavné trendy patrí zameranie na rodový mainstreaming a dobrý právny základ, čiže to je článok 7 spoločných ustanovení. Pozornosť rodovej rovnosti sa zlepšuje vo všetkých krajinách pri implementácii politiky súdržnosti a tento e, rozvoj špecifických nástrojov a usmernení e, k tomu prispieva. E, takisto vyzvihujú, že tá ex ante kondicionalita rodovej rovnosti a ex ante posúdenie e, sa prejavujú v tom, aká pozornosť sa venuje tejto otázke v príprave programu a to je veľmi dôležité na vôbec budovanie povedomia o možnosti vôbec prijať takýto prístup, samozrejme nielen v Európskom sociálnom fonde, ale aj v ďalších fondoch. Hlavné slabé stránky, opäť veľká medzera medzi programovaním a implementáciou. V mnohých prípadoch e, rodová rovnosť sa ešte stále považuje iba za formálny horizontálny princíp, ktorý treba uplatňovať a nie za nejaký kľúčový aspekt politiky súdržnosti. Čiže nie je povedomie o tom, že rodová rovnosť je kľúčová pre hospodársky rast nie len pre sociálne hodnoty, kultúrne hodnoty, ale je to rozhodujúce aj pre hospodársky rast. Mnohé štúdie ukazujú, že krajiny, kde je väčšia rodová rovnosť vo všetkých aspektoch hospodárskeho, sociálneho, spoločenského života, majú silnejší hospodársky rast než eh, iné krajiny. Ďalší problém je nedostatok povedomia a poznatkov. Jeden z veľkých problémov, ktoré vyzvihli zainteresované subjekty, je, že Často tie riadiace orgány, ale aj príjemcovia projektov nie presne vedia, ako vôbec tieto veci riešiť. Nemajú o tom poznatky, nemajú potrebné e, kompetencie, takže treba ich vyškoliť. Ďalšia téma, ktorá sa vyskytla, bol, bol nedostatok istých politických záväzkov, pretože v poslednom období sa stále menej pozornosti venuje tej rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach politiky. No, toto som asi preskočila a e, prejdem, pre, alebo toto preskočím a prejdem priamo k záverom, čo sme si z toho odniesli ako ponaučenia. Zhrnujúc môžeme povedať, že politika súdržnosti má veľmi dôležitú úlohu. Môže byť veľmi dôležitá pri propagovaní rodovej rovnosti v širok širokej škále oblastí. Môže to podporiť priame opatrenia e, rodovej rovnosti vo všetkých týchto e, oblastí intervencie, ale takisto môže fungovať ako príklad, ako hybná sila e, pre politiku rodovej rovnosti na národnej a regionálnej úrovni. Je to akýsi príklad toho, čo sa dá urobiť aby potom regionálne a národné politiky mohli využiť tieto skúsenosti na vypracovanie si e, vlastnej politiky. Avšak e, sú tu problémy, ktoré som už spomínala, teda e, tá priepas medzi prehláseniami a skutočným konaním, nedostatok poznatkov, kompetencií, problémy zahrnúť tieto orgány do návrhu a implementácie programov a slabá politická angažovanosť. Avšak politika súdržnosti po roku 2020, tam nám naši respondenti, tam boli respondenti dosť skeptickí či to nové programové obdobie dokáže situáciu zlepšiť v porovnaní s týmto obdobím. Avšak povedali, že menej pozornosti sa venuje, aspoň teda v návrhu nariadenia, ktorý bol vypracovaný minulý rok, Vidia, že sa tam menej pozornosti venuje tej rovnosti. A tento nedostatok pozornosti ide ruka v ruke s nedostatkom pozornosti pri tvorbe politiky na národnej a regionálnej úrovni. Takže trošku sa všetci obávajú, že v novom programovom období bude menšia podpora pre rodovú rovnosť než v tomto období. Takže odporúčanie na záver je Ehm, naďalej venovať intenzívnu pozornosť rodovej rovnosti, poskytnúť veľmi jasné usmernenia, podporu efektívnej implementácii duálneho prístupu. Teda nie len vyhlasovať, ale aj dať nástroje na zlepšenie implementácie tohto prístupu. Hovoria, že je potrebné zachovať e, cieľ rodovej rovnosti vo všetkých politikách po a fondoch po roku 2020 je potrebné presadzovať e, dodržiavanie týchto rodových otázok alebo súlad. Napríklad tam musia byť povinné rodové priority aspekty, nástroje týchto výberových kritérií, monitoringu, hodnotenia, aby sa posudzovala tá kondicionalita ex ante. To fungovalo najmä v krajinách, kde nebola taká tradícia rodovej, politiky rodovej rovnosti, aby sa zlepšila kapacita všetkých e, subjektov e, politiky súdržnosti, e, pokiaľ ide o nástroje a usmenenia v rodovej politike pokiaľ ide o vytvorenie nejakých mechanizmov. Napríklad v Španielsku vytvorili túto sieť politiky rodovej rovnosti v, po fonde súdržnosti a bolo to veľmi efektívne pri propagovaní e, tejto rodovej perspektívy vo všetkých fondoch, vo všetkých programoch na regionálnej a národnej úrovni. A ďalšie odporúčanie je zabezpečiť efektívnu účasť všetkých orgánov v programových fázach vo všetkých, čiže nielen hovoriť, že by sa mali na tom podielať, ale naozaj im dať priestor, aby sa do toho zapojili, podporiť ich eh, angažovanosť, zlepšiť monitorovanie, zlepšiť posudzovanie implementácie rodovej rovnosti. Treba zaviazať operačné programy, aby tam boli indikátory relevantné pre e, rodové aspekty, čiže to sa netýka len e, teda tých e, rodových indikátorov, ale čo sa vôbec robí v prospech rodovej rovnosti. No a veľký problém je zabezpečiť silnú politickú angažovanosť voči rodovej rovnosti tak na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni. Týmto by som svoju prednášku ukončila. Dúfam, že bola dostatočne jasná. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne za pozornosť. Je vous remercie. Ďakujem pekne, pani Lodoviči, za vaše informácie. D'une très grande clarté. Boli nesmierne jasné a e, veľa nám hovoria o tom, čo ešte musíme urobiť, aby sme dosiahli naše ciele, e, pokiaľ ide o nediskrimináciu a pokiaľ ide o rodovú rovnosť táto diskusia naozaj je v najlepšom momente momentálne v našom výbore, pretože ako viete, my takúto diskusiu vedieme a ja som si teda zaznamenal váš istý pesimizmus na záver vašej e, prezentácie, pokiaľ ide o budúcnosť fondov, najmä z pohľadu beneficientov, že teda majú obavy, že sa menej bude e, venovať pozornosť e, zohľadneniu tejto rodovej rovnosti. A bohužiaľ, teda tie, legi- tie obavy sú legitimné a opodstatnené. Čiže otváram diskusiu. Najprv dám slovo kolegovi Arimonovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani Lodoviči. Ďakujem za veľmi zaujímavú analýzu a za veľmi obsiahlý materiál, ktorý ste nám dali k dispozícii. E, nedokázal som to všetko podrobne prečítať, ale veľmi pozorne som vás počúval a naozaj tá otázka rodovej rovnosti nie je niečo, čo máme neustále pred očami, keď píšeme naše texty. Je to naozaj tak, takže je veľmi dobré, že nám to tá štúdia pripomína, že by sme mali zohľadňovať aj tento aspekt. Takisto som si so záujmom všimol, že vo vašej analýze eh, vychádza ako záver, že texty, ktoré sa spracovávajú teraz, ktoré komisia už pripravila, e, skôr nezodpovedajú vašim očakávaniam a že rodová rovnosť možno práve tak, ako povedal pán predseda, je tam menej zohľadnená. Na strane 105 vašich záverov som si prečítal niečo, čo sa mi zdalo veľmi zaujímavé a preto by som teda e, na to zameral aj svoju otázku. E, píšete, že je tu konflikt medzi absolútnou vôľou zjednodušiť eh, fond ISF a na druhej strane aby sa zohľadňovala ešte aj tá rodová rovnosť. Takže ak chceme jednoduchšie zvládať tie fondy, ak sa to zjednoduší, realizácia týchto programov, tak e, sa trošku stráca teda tá rodová rovnosť, ak to správne chápem. Prečo je to tak? A druhá otázka, ako by sa dali oba ciele prepojiť, čiže viac e, do tých textov zapracovať rodovú rovnosť a jednoduchšie a vlastne e, umožniť realizovanie tých fondov. Čo teda musíme do tých textov zapísať, aby sa to umožnilo? Ďakujem pekne. Ja vás poprosím, aby ste zareagovali priamo na otázku nášho kolegu, aby tá e, diskusia bola trošku dynamickejšia. Nech sa páči, máte slovo. Áno, je to taký zjavný rozpor, pretože problém je v tom, že nemáme dosť poznatkov o tom, ako implementovať princíp rodovej rovnosti vo všetkých fondoch. E, keby sme tie poznatky mali, nebolo by to až také ťažké. Je k dispozícii množstvo nástrojov, ktoré e, sa v priebehu rokov vytvorili a pomáhajú nám pochopiť, kde je potrebné konať, ako môžeme zasiahnuť, e, aké indikátory môžeme využiť, aké monitorovacie nástroje, aké kritéria, aké výberové postupy. Takže toto je taký zjavný nástroj, tá predstava, že zjednodušenie rovná sa vyhadzovanie veci, to nie je dobrá predstava, pretože ten fond potom bude menej efektívny, než by mohol byť. A ten fond je veľmi dôležitý pre rodovú rovnosť, najmä v krajinách, kde e, to vlastne nebolo ani témou, kde to ani nevnímali ako nejakú tému. Takže by bola škoda, keby sme e, to stratili e, tým zjednodušením. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Monika Vana. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem autorom a pani Lodoviči za odprezentovanie tejto vynikajúcej, mimoriadne informatívnej štúdie. My ako zelení sme v poslednom období tiež mali veľký záujem o túto štúdiu a sme veľmi radi, že to tu teraz teda máme. Myslím si, že tento výbor by tieto poznatky a odporúčania mal brať veľmi vážne, pretože máme pred sebou naozaj e, vážnu úlohu. Na jednej strane by rodový mainstreaming mal byť úplne samozrejmosťou e, vo všetkých stratégiách a programoch EÚ, a vidíme, a štúdia ukazuje, že v programovej fáze to tu aj máme, je to v tých partnerských dohodách, je to v tých e, záväzkoch. Tam sa všetci na to pozerajú, čítame ten rodový mainstreaming, áno, ale v tej implementácii to absolútne chýba, viac v RDF a menej v ESF, ale aj však, tam sú možnosti na zlepšenie najmä v tom e RDF a my ako zelení sme presne túto štúdiu chceli, pretože sme tam chceli naozaj na to poukázať, kde to nie je až také zjavné, ako ten rodový mainstreaming implementovať. Myslím si, že naozaj tu zaostávame a je to aj úloha pre komisiu um, predložiť nejaké návrhy a nový komisár by mal predložiť nové návrhy, konkrétne návrhy, ako zabezpečiť implementáciu rodového mainstreamingu v politike súdržnosti, pretože najmä keď sa zamyslíte nad tým, že politika súdržnosti je jednou, jedným z najdôležitejších investičných nástrojov, ktoré v Európe máme a takisto jeden z najdôležitejších investičných nástrojov na implementáciu rodového e, mainstreamingu, má to obrovský význam. Spomínali ste, spomínali ste že e, sú tam dva piliere možností, teda cieľené aktivity a horizontálne ciele. Ale ostáva ešte veľa práce a keď od vás počujem, takisto aj ze skúseností môžem povedať, že experti, s ktorými ste viedli interviu, povedali, že sa obávajú akého si akési odvety alebo akéhosi ústupenia od toho, čo sme už dosiahli. Myslím si, že tá situácia je alarmujúca. Tá štúdia by mala byť istým budičkom aj pre tento výbor, aby tú tému bral veľmi vážne a aby sa dopracoval k zásadným zlepšeniam, najmä v tom, ako konkrétne v regiónoch, v mestách implementovať cieľ rodového eh, mainstreamingu v politike súdržnosti. Jeden z problémov, ktoré sme tu nadniesli už počas rokovaní o CPR, ale tam sme teda mm, sa nepresadili, to boli tie e, disagregované dáta o rodovom aspekte, to nám absolútne chýba a spomínala som to aj vo výbore pre práva žien a takisto sme spolupracovali s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť. Uvedomujú si tú, túto problematiku a treba sa teda e, pozrieť na to, ako zachytiť tie dezagregované dáta, e, lebo ak ich nebudeme mať, bude to podstatne komplikovanejšie dopracovať sa k nejakým konkrétnym nástrojom a konkrétnym návrhom, ako situáciu zlepšiť. A už ste predniesli odporúčania, Nechcem to opakovať. Najdôležitejšie sú teda jasné odporúčania na implementovanie nástrojov rodového mainstreamingu a na podporu definície národných a regionálnych stratégií rodovej rovnosti. To ste už spomínali takisto treba zachovať tie ex ante kritéria. A my ako výbor by sme mali brať tieto odporúčania veľmi vážne, mali by sme na tom pracovať a takisto by sme mali zvýšiť tlak na komisiu, aby predložila zásadné návrhy, ako situáciu veľmi skoro zlepšiť. Merci beaucoup. Ďakujeme veľmi pekne. Izabel Benjamin. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem vám veľmi pekne za prezentáciu. Je pravda, že Európsky projekt by mal zabezpečiť rovnosť pre všetkých Európanov, pokiaľ ide po vzdelávanie, životné podmienky, ale aj pokiaľ ide o rovnocenné e, pracovné podmienky. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste sa zamerali aj na rodovú rovnosť a že ste sa nezamerali na rôzne iné aspekty, na ktoré ste sa mohli zamerať. E, keď hovoríte o ženách podnikateľkách a keď e, sa v štúdii uvádza, koľko žien sa chce venovať podnikaniu, napríklad založením vlastného podniku, v štúdii hovoríte o rôznych obmedzeniach a prekážkach, ktoré, ktorým ženy čelia, napríklad pokiaľ ide o prístupu k úverom a rôznym ďalším praktickým prekážkam, pokiaľ ide o založenie podniku alebo svojej vlastnej firmy v Európe. Moja otázka teda je, okoľko väčšie sú tieto prekážky pre ženy ako pre mužov. Skúmali ste to napríklad podľa jednotlivých krajín? Porovnávali ste prekážky, ktorým čelia ženy a muži pri zakladaní firmy? Ďakujeme za otázku. Pani Lodoviči, prosím, odpovedzte. Nemám k dispozícii údaje, ale bola vypracovaná e, štúdia Európskym orgánom pre e, rodovú rovnosť, s ktorou spolupracujeme. A práve táto štúdia sa zameriavala na um, podnikanie žien a existuje viacero ďalších štúdí, kde sa ukazuje, že ženy čelia predovšetkým prekážkam v súvislosti s úverom, ďalej nemajú dostatočné mm, siete na to, aby si e, vytvorili vlastnú firmu, pretože takéto siete sú veľmi dôležité pre podnikanie. No a potom tu máme rôzne e, špecifické problémy v jednotlivých sektoroch, e, v ktorých sa firmy zakladajú. No a potom je tu problém súvisiaci s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom, pretože ženy, ktoré pracujú v priebehu dňa veľmi dlho, veľmi veľa hodín, tak potom si ťažko vytvoria takúto rovnováhu. Bola vypracovaná aj štúdia zo strany OECD, e, kde sa ukázalo, že spôsob, akým ženy podnikajú, je trošku iný, ako je spôsob podnikania mužov, pretože ženy sa zameriavajú skôr na strednodobé zisky a nezaoberajú sa krátkodobými ziskami, zároveň sú odolnejšie voči riziku a sú si viac vedomé rizika, takže v podstate um, firmy žien sú dobrým doplnkom k firmám mužov a veľmi dobre doplňajú celkovú hospodárskú štruktúru v Európe. Máme samozrejme rôzne možnosti ako mikroúvery a tak ďalej a ako som povedala, e, takéto úvery by mali byť k dispozícii aj ženám, pretože ženy sú si viac vedomé rizika pri podnikaní, zároveň zakladajú vo veľkej miere sociálne podniky a venujú sa sociálnemu sektoru, sociálnym službám viac ako muži. A v najnovších štúdiách a najnovšej literatúre sa uvádza, že je veľmi dôležité, aby bolo viac žien v sfére podnikania, pretože to pomáha celkovej hospodárskej štruktúre a zároveň e, vznikajú nové prístupy k podnikaniu, nové spôsoby investovania a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom sa tiež zlepšuje diverzita v e, podnikaní, čo je tiež dôležité. Takže existujú štúdie, ktoré majú tieto údaje k dispozícii. Ďakujeme, Stefan Bižu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujeme nášmu hostovi za veľmi zaujímavú štúdiu. E, musím povedať, že v našej sekcii Renew Europe e, tá časť, ktorú ste pomenovali, odporúčania, podľa nás nie sú len odporúčania, ale je to taký budiček, ktorý by sme si mali vziať na srdce, pretože je dôležité, aby sme tieto problémy do budúcna riešili, aby sme teda situáciu nielen udržali, ale ju zlepšili do budúcna, aby sme pracovali ďalej na rodovej rovnosti. A s tým súvisí niečo, čo je nesmierne dôležité a to je rovnosť, pokiaľ ide o šance a príležitosti. E, to sa týka e, rôznych odvetví a práve preto, keď nemáme zabezpečenú takúto e, rovnosť príležitostí a keď je takáto rovnosť ohrozená, tak je to nesmierne dôležité si to uvedomiť a niečo s tým robiť. Takže je to taká naša kolektívna zodpovednosť, aby sme na tom zapracovali aj v oblasti politiky súdržnosti. E, možno by ste sa s nami mohli podeliť, alebo je dobré, že ste sa podelili s nami o tieto informácie, pretože takéto informácie treba ďalej šíriť. chcem sa spýtať, či vo vašej štúdii ste sa niekedy zaoberali e, situáciou takej či onakej krajiny a povedali ste si, wow, e, práve túto vec by sme mali zdieľať aj s ostatnými európskymi krajinami. Čo vás tak pozitívne prekvapilo v niektorej z eh, krajín EÚ a čo si myslíte, že je taký dobrý príklad, ktorý by ostatné krajiny mohli nasledovať? Nech sa páči, dáme priestor na odpoveď. Myslím si, že týmto záležitostiam sa nevenuje dostatočná pozornosť Ehm, pozornosť eh, na otázku rovnovej, rodovej rovnosti e, nie je dostatočná a súvisí to aj s nedostatkom zdrojov. E, treba poukázať na to, že ženy sú vzdelanejšie než muži, investujeme do vzdelávania žien a e, ak tieto ženy, ktoré sú vzdelané, potom nepracujú alebo ne, nevykonávajú nejaké štúdie alebo nepodnikajú, tak v podstate tieto investície do ich vzdelávania sa stratia. V našej štúdii sú aj viaceré e, dobré osvedčené postupy, ktoré boli veľmi zaujímavé. O niektorých z nich už som hovorila. Niektoré krajiny sa zameriavajú na rodovú rovnosť aj v sektoroch, ktoré zvyčajne neriešia túto, pre, e, túto problematiku, napríklad lesníctvo, doprava a podobne. Zároveň je tu um, úsilie vytvárať orgány alebo um, príslušné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú touto problematikou a to je veľmi dôležité, pretože potom uh, tieto orgány sa môžu zaoberať tým, čo funguje a čo nefunguje a môžu implementovať potrebné opatrenia na to, aby zlepšili situáciu, či už z pohľadu odbornej prípravy, technickej pomoci, uh, Eh, ako už som povedala, máme k dispozícii veľmi veľa nástrojov, ktoré už sa dajú využiť, ktoré máme k dispozícii. Problém teda je, že veľmi často na národnej a lokálnej úrovni nie je dostatočné povedomie o tom, aké sú možnosti a ako sa dá politika súdržnosti využiť. Je teda potrebné navzájom si zdieľať informácie a informácie o týchto nástrojoch, ktoré sú k dispozícii, aby e, sa tieto možnosti aj využívali v praxi, aby sa e, opatrenia implementovali. Zároveň je potrebné neustále investovať do tejto problematiky. Máme k dispozícii aj Švedsku prípadovú štúdiu a švedskí experti povedali, že dokonca aj v Švedsku, kde e, je táto problematika rodovej rovnosti veľmi dobre vyvinutá, e, sa stále musí pracovať na e, zdieľaní informácií medzi jednotlivými zainteresovanými orgánmi a záujemcami, príjemcami Mm, financí z fondov, predovšetkým z AFRR, pretože eh, naďalej sa musí investovať. Ďakujeme, Alexandra Bies. No, ja sa vyjadrím po nemecky. Najskôr sa chcem poďakovať pani eh, Ludoviči za veľmi zaujímavú štúdiu. Chcela by som na úvod eh, povedať možno jednu vec. Máme dojem, že, je tu všeobecné, že sú tu všeobecné výdavky a potom sú tu výdavky na rodovú rodnosť, ale vlastne neexistujú výdavky, ktoré by boli neutrálne to sa rozdeľujú prostriedky, e, tie sa dostanú buď mužom alebo ženám. Teraz sú aj rôzne iné rody, ale tak v zásade sa to delí na tieto dve skupiny, ale neexistujú všo, nejaké neutrálne výdavky. Dajme tomu, keď sa bude infraštruktúra, som ťažná za to, že ste to spomenuli, je predsa rozdiel, či sa buduje cesta, alebo e, či sa buduje nový pruh diálnice dajme tomu, e, keď sa buduje cesta, či e, je po ceste, dajme tomu, škôlka. Muži a ženy sa totiž pohybujú inak v meste. Toto všetko sú výdavky, pri ktorých musíme preveriť, e, komu vlastne sú na prospech tie peniaze, ktoré sa takto rozdeľujú. Chcem sa na niečo konkrétne opýtať. Región, ktorý je zasenutý u nás v Nemecku, teda e, postihnutí odchodom ľudí, najmä v východnej oblasti východného Nemecka, ale nie všetci e, odchádzajú preč, preč odchádzajú najmä mladé, vzdelané ženy. E, vyplynulo niečo z vašej štúdie, čo by sa dalo urobiť, tak aby tieto ženy mali nejaké dôvody ostať v týchto častiach východného Nemecka, ako konkrétne by sa tieto regióny východného Nemecka mohli podporiť. A dajme tomu, aj keď ste sa na to možno nezamerali, ale dalo by sa podľa vás, dajme tomu, to nastaviť tak, že sa stanovia nejaké e, aj iné styčné body v iných regiónoch, odkiaľ hromadne odchádzajú mladé vzdelané ženy z iných výdeckých oblastí. Ďalej e, kolega sa pýtal na to, čo by sa dalo urobiť. Myslím, že to ste jasne pomenovali, aké sú tie formálne kritéria, kritéria, ktoré sa e, musia obsiahnuť v nariadení, to ste spomenuli, to sa musí jasne predpísať v legislatíve, čo je potrebné a tiež sa jasne ukázalo, že vlastne vieme, čo je treba urobiť, je treba to šíriť a predstavovať aj do praxe. Myslím, že to je práve úloha budúcej komisárky, aby sa o mnoho viac angažovala v tomto smere v budúcnosti. Politická vôľa členských štátov, aby sa podporovala, ale tiež, aby všetko to poznanie, ten know-how, ktorý je k dispozícii, aby sa to posunulo na tie správne miesta k riadiacim orgánom. Možno komisia by mohla podporiť aj siete, ako ste to spomenuli, dajme tomu ako pozitívny príklad zo Španielska, také by mimovládky a tie orgány na presadovanie rodovej rovnosti, aby aj oni boli do tohto zakomponované bližšie. Predovšetkým je dôležitý proces monitorovania a tiež údaje podľa rodovej príslušnosti, aby sme presne vedeli, na aké účely sa peniaze využívajú a čo sa s nimi aj darí dosiahnuť. Myslím, že je dramatické, že tu máme vlastne Eh, premrhanú príležitosť hospodárskeho rastu, inkluzívneho hospodárskeho rastu, a to je súčasťou našej agendy, a taktiež udržateľného hospodárskeho rastu. Je to teda taký hospodársky rast, ktorý nebude zaťažovať naše životné prostredie ani emisiami CO2 a túto príležitosť teraz musíme využiť, najmä vzhľadom na to, že sa menia trhy, mení sa naša ekonomika v rámci digitalizácie. Myslím, že ak presadíme eh, rodovú rovnosť v tomto sektore. Myslím, že to bude veľká príležitosť práve pre tie chudobnejšie vidiecké regióny, ktoré sú inak odrezané. Ďakujem. Merci beaucoup. E- Ďakujeme veľmi pekne, Roza Adamato. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja by som sa chcela poďakovať za túto štúdiu a prezentáciu e- Prečítala som si len veľmi zbežne prílohy vašej štúdie a všimla som si, že využívanie Európskeho sociálneho fondu a jeho e, finančných prostriedkov je možno tým najlepším spôsobom, ako docieliť lepšiu situáciu z pohľadu rodovej rovnosti, pretože práve prostredníctvom tohto fondu sa dá zabezpečiť um, napríklad rovnováha medzi súkromným a pracovným životom. E, takže podľa môjho názoru by bolo najjednoduchšie, keby sme do väčšej miery využívali práve Európsky sociálny fond. Existujú rôzne programy, ktoré e, sú zamerané na starostlivosť detí po škole a, a tak ďalej v niektorých členských štátoch e, škola končí na obed a potom deti nemajú žiaden program, nemajú žiadne zariadenie, kam by ich e, matky mohli dať. Takže myslím si, že práve tento fond by sa mal do väčšej miery využívať. Zároveň je dôležité pozrieť sa na agregované údaje. Treba sa pozrieť na to, koľko pracovných miest sa vytvorilo prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a pre akú um, socioekonomickú skupinu a aké pracovné miesta to sú. Myslím si, že aj to je veľmi dôležitý aspekt a veľmi by ma teda zaujímalo, či je um, socioekonomická situácia žien iná ako socioekonomická situácia mužov a čo by sa dalo robiť, aby sa prípadné nezrovnalosti vyrovnali. Ďakujem. Áno, Európsky sociálny fond ehm, je jednoduchší z pohľadu využívania na mm, problematiku rodovej rovnosti, pretože práve tento fond je určený na e, opatrenia súvisiace so vzdelávaním a ďalšími opatreniami, takže je to určite veľmi dôležitý fond z pohľadu zabezpečenia rodovej rovnosti. E, Chcem ale tiež povedať, že aj fond EFRR e, môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri podpore výskumu alebo výskumníkov. A opäť e, disagregované údaje by boli veľmi užitočné podpora istých typov dopravy alebo podpora politik v oblasti IKT, kde by sme sa pozreli na potreby mužov a žien a samozrejme ďalších um, skupín populácie. Napríklad ženy využívajú verejnú dopravu do väčšej miery ako muži, uh, využívajú verejnú dopravu v iných časoch počas dňa a zároveň potrebujú mať lepší prístup k doprave, Eh, potrebujú osvetlenie, potrebujú sa cítiť bezpečne a tak ďalej. Preto si myslím, že aj tieto odvetvia politiky sú dôležité pre rodovú rovnosť a nie sú dostatočne rozvinuté. Pokiaľ ide o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, to je veľmi dôležitá téma, samozrejme, ale nie len pre ženy, je to dôležitá téma aj pre mužov. pretože všetci sa staráme či už o svojich rodičov alebo o deti a preto by sme sa nemali na to pozrieť len z toho pohľadu, že potrebujeme nejakú infraštruktúru pre starostlivosť, dôležité je pozrieť sa aj na otváracie hodiny a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré treba vziať do úvahy, keď sa um, navrhujú takéto typy služieb a keď sa vytvárajú. Vy ste hovorili aj o vidieckých oblastiach. Vypracovali sme štúdiu, kde sme spojili tieto dva aspekty, pretože sú veľmi úzko prepojené. Staršia populácia, e, staršiu populáciu predovšetkým tvoria ženy, ktoré žijú samé a veľmi často práve vo vidieckých oblastiach, takže potrebujú podporu a pomoc, takže to by sme tiež mali riešiť. Takže treba sa na to pozrieť aj e, z toho pohľadu, že si zadefinujeme nejaké potreby a snažíme sa nájsť aj riešenie, ako tieto potreby pokryť. Máme tu takéto špecifika a rodová rovnosť si teda vyžaduje špecifické intervencie. Myšlienka je teda taká, aby sme sa vždy dívali na svet cez tie okuliare rodovej rovnosti, pretože ak tak urobíme, tak sa nám podarí nájsť nejaké riešenie, ale ak tak nerobíme, tak nevidíme rozdiel v tom, akým problémom čelia muži a ženy. Ďakujeme, Konstanz Rel. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, prišla som neskoro, preto mi úplne unikol úvod, ale pozorne som si vypočula diskusiu Nechcela by som vlievať vodu do vín, ale nemali by sme sa opäť začať zamýšľať nad tým, aké nové ukazovatele, informácie, dáta potrebujeme vo všeobecnom nariadení, kde to všetko musí byť stanovené. Keď práve teraz, práve tieto údaje, nie e, rodovo podmienené, ale všeobecné, aby sme to znižovali z hľadiska miery, aby sme presadili e, zníženie byrokratickej záťaže. To, v súčasnosti jedna z hlavných prekážok pri rozdeľovaní prostriedkov totiž. A preto podľa mňa nie je vždy našou povinnosťou zohľadňovať aspekty rodovej rovnosti. To sa musí predsa e, udiať v regiónoch. My to máme stanovené ako hlavný cieľ, spomenula to Monika Vana. Podarilo sa nám zapracovať to do nariadenia. Je to ako jedno z kritérií, jedno z horizontálnych prírozových e, kritérií vo všeobecnom nariadení uvedené. A to, že tu diskutujeme, to je jedna vec. Nie som si istá, či by sme zašli ešte o niečo ďalej. Čo sa týka návrhu e, všeobecného nariadenia, neviem, či by sa nám to podarilo v takejto podobe presadiť. Myslím, že to, čo sme presadili, je naozaj to maximum, čo sa dalo presadiť tu v parlamente, ale to je ešte len parlament. Len si nemyslíte, že členské štáty by boli ochotné nejako príliš veľa prihliadať na návrhy e, vyplývajúce, vychádzajúce z našich progresívnych srdc. Že by to oni nejako e, boli ochotné akceptovať. Videli sme, aké ťažké je v rokovaniach vôbec sa posunúť čo len o vpred práve v tých tematických oblastiach, ktoré sú pre parlament veľmi dôležité a ktoré sú je aj rodová politika. Mali by sme s výsledkami takejto štúdie sa snažiť pracovať nielen tu v parlamente, ale predovšetkým posunúť to do regiónov, aby tam sa e, to povedomie šírilo o mnoho viac. E, Nijako nám nepomôže, keď budeme tu v európskych inštitúciách e, my sa zhodovať v tom, že je dôležité v tomto smere konať. Musí sa práve v regiónoch táto myšlienka ujať pravidla nedokážu obsiahnuť úplne všetko. Musí sa to úplne stať súčasťou zmýšľania ľudí, ktorí priamo v týchto regiónoch pracujú, ktorí majú politické funkcie, ekonomické a zodpovednosti, aby to oni presadzovali z Európskeho sociálneho fondu. Vidíme, že tam sa to darí postupne čoraz viac. Aj Európsky regionálny fond vlastne už obsahuje komponenty rodovej politiky. Je to možné, aby ich obsahoval? Dá sa to? Ja si však nemyslím, že by sme to mali predpisovať takto z Bruselu v legislatíve. Myslím, že to by sa príliš neujalo. Musí sa to predovšetkým um, vnímať ako iniciatíva regiónom. Musíme my osloviť práve regionálne štruktúry, musíme sa snažiť um, osloviť um, aj regionálne parlamenty, samozprávy, aby oni si túto štúdiu osvojili, aby o nej diskutovali oni na svojej úrovni, hľadali spôsoby, ako ju presadzovať u seba. Myslím, že nám nepomôže, ak my tu zo svojej úrovne budeme ešte pridávať nejaké ďalšie ukazovatele do všeobecného nariadenia. Už tak či tak je to pase, pretože parlament už odsúhlasil svoje stanovisko. Mm, preto podľa mňa by sme sa skôr mali zamerať na tú komunikačnú stránku s regiónmi, tak aby to, čo z tej štúdie vyplynulo, či v nej obsahnuté, aby naozaj sa to stalo súčasťou zmýšľania v regiónoch. Ďakujem. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Euh. Ďakujeme veľmi pekne, Konstanz. Ďakujem veľmi pekne, že si pripomenula mm, túto skutočnosť. Myslím si, že Európsky parlament neuteká pred povinnosťami, ktoré súvisia s touto témou. Na posledných rokovaniach e, Európsky parlament veľmi bojoval za e, kondicionalitu ex ante. Európsky parlament um, veľmi bojoval za všetky tieto princípy a Európsky parlament aj dnes naďalej bojuje za to, aby sa viac e, tieto princípy dodržiavali. Je ale pravda, že tu máme takúto nezrovnalosť v jednotlivých členských štátoch a v regiónoch Máme tu budúcu komisárku a tá uvádza, že e, presadzuje alebo že podporuje takéto zásady a e, odznilo to tu už aj v jednom z príspevkov a myslím si, že naša vízia by mala byť progresívna. Nemali by sme sa e, zamerať len na implementáciu nejakých ekonomických e, opatrení. Mali by sme reformy nastaviť tak, aby e, Európska komisia ich mohla v praxi uplatňovať v členských štátoch aj v regiónoch a pri tom všetkom by mali rešpektovať tieto jednotlivé zásady. Eh, odznelo tu, eh, odzneli tu veľmi zaujímavé informácie o vysokom potenciáli um, zabezpečenia rovnosti medzi jednotlivými príjemcami um, finančných prostriedkov z koheznej politiky, napríklad uh, z fondu EPFRV. A na záver by som ešte chcel um, spomenúť taký paradox. Hovoríte, že tu máme um, obavy súvisiace s tým, že v budúcnosti sa nebude dostatočne uplatňovať um, rovnosť medzi pohľaviami v jednotlivých členských štátoch a na druhej strane máme niekedy pocit, ako keby sa táto téma um, ako keby bola oveľa viditeľnejšia, keby sa v ako keby sa v politickej sfére oveľa častejšie spomínali tieto témy E, ja v Európskom parlamente pôsobím už niekoľko rokov a mám pocit, že v minulosti sme sa tejto téme natoľko nevenovali, neriešili sme problematiku rodovej rovnosti a dnes je to téma, ktorá je všade okolo nás a rieši sa nielen v parlamente, ale aj v členských štátoch a v regiónoch. Takže E, máme tu na jednej strane také ťažkosti súvisiace s implementáciou a s opatreniami v praxi, takže sme veľmi zvedaví na to, ako sa situácia bude vyvíjať. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu štúdiu, ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za um, živú diskusiu. A teraz prejdeme na ďalší bod na našom programe. Ďakujem veľmi pekne. Nous passons à présent. Prejdeme teraz k bodu číslo 5 nášho programu. Chcel by som medzi nami privítať pani Marienu Kocevu, generálnu rediteľku Eurostatu. Je vous remercie, madame la directrice générale. Ďakujeme pekne, vážna pani generálna riaditeľka Eurostatu, že ste e, medzi nás prišli dnes popoludní. Pred niekoľkými týždňami výročná správa o štatistikách z regiónov bola zverejnená. Eurostadiu dal k dispozícii. Všetci sme uvítali túto štúdiu. Náš výbor ju vníma ako veľmi významný nástroj teda ešte raz vás srdečne medzi nami vítam a ďakujem za to, že ste prijali pozvanie. Štatistické údaje to je nástroj, ktorý, ako viete, je veľmi dôležitý na vyhodnotenie, kvantifikovanie dopadu politických rozhodnutí v regiónoch. Eurostat práve e, plní túto úlohu zhromažďovania údajov, kompilácie, publikácie štatistických dokumentov pre Európsku úniu a tiež spracúva národné údaje, regionálne údaje a nadneregionálne údaje. A tiež eh, podregionálne údaje. Čo sa týka regionálnych eh, dimenzií, tu sa vychádza z nomenklatúr eh, na troch úrovniach územných štatistických orgánov NUC schválených v roku 2003 my sme nedávno schválili ich implementáciu postupom času. Eurostat rozšíril a upresnil e, v Kalu štatistika, aby sa zohľadnila klasifikácia území, e, aby sa nevychádzalo len z počtu obyvateľstva. Už sa zhromažďujú štatistické údaje o územných jednotkách e, mestských, ďalej pobrežných, pohraničných, ostrovných a horských oblastí. Informácie, ktoré sú veľmi cenné pre nás, a tiež sú to informácie, ktoré sú kľúčové pre správu o územnej celistvosti, e, ktorú komisia vypracová každé 3 roky a my teraz práve čakáme e, na ďalšiu verziu v roku 2020. Pani Kocevá, naša hostka, nám teraz e, odprezentuje výsledky práce Eurostatu a tiež ako to môže prispieť k plneniu politických priorít a tiež nám priblížite vydanie eh, manuálu Eurostatu za rok 2019. Ja som si e, túto publikáciu prečítala a vďaka tomu mám lepší prehľad jednak o celom území Európskej únie, ale tiež o dopadoch našej politiky, pretože regionálne štatistiky sú tam e, o mnoho prehľadnejšie, e, sú uvedené aj v číslach a to je pre našu prácu veľmi dôležité. Vďaka týmto štatistikám vidíme tiež e, celú kartografiu územných a regionálnych rozdielov v Európskej únii a našou úlohou, úlohou nášho výboru je snažiť sa presadzovať zmierňovanie týchto rozdielov ešte predtým, ako sa mm, pustíme do diskusie, dávam slovo na zhruba 15 minút, aby ste predniesli svoju prezentáciu, svoj úvod a potom budeme diskutovať. Ďakujem. Vážený pán predseda, budem hovoriť po anglicky, aj keď vám rozumiem, aj vo francúzštine. Eurostat eh, pracuje prevažne v angličtine, my totiž pracovame porovnan- porovnateľné štatistiky aj celosvetovo. Ešte raz ďakujem za pozvanie. Pre mňa je veľmi veľkým potes- potešením a lecťou vystúpiť eh, tu dnes pred vami na schôdzu výboru regi, pretože ja štatistiky vnímam tak, že ak sa nevyužívajú, tak vlastne eh, naše poslanie nie je celkom úplné a naplnené. Preto je dôležité dopracovať sa aj k tejto fáze, teda k prezentácii našej práce konkrétne na príklade dokumentov, taktiež e, údajových štúdií, e, najmä čo sa týka potrieb toho, ako si želáte e, spracovať informácie, čo považujete za dôležité. Veľmi sa mi páčila tá časť schôdze, bola som tu aj počas nej. Páčilo sa mi, keď ste hovorili na záver o tom, čo je správny spôsob, ako merať nerovnosti ako zapracovať rodové aspekty do štatistík. To e, sa mi naozaj rátalo, páčilo sa mi to, pretože som mala pocit, že to týka aj mňa. Prezentáciu, e, ktorú vypracoval tým Eurostatu, ktorú vám teraz e, sa chystám predstaviť, rozdeliť na niekoľko častí. Teda táto prezentácia bude k dispozícii tiež aj po schôdzi. Ak budete mať nejaké konkrétne otázky, môžete sa na nás obrátiť. Najskôr by som rada podotkla, že na všetkých eh, dokumentoch je logo Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie. Je však dôležité ešte podotknúť, že Eurostat má dve odnože. Jedna je v Európskej komisii, my sme totiž eh, jedným z oddelení Európskej komisie, ako napríklad DG Regio, s ktorými veľmi úzko spolupracujete, ale ďalšia odnože Eurostatu je eh, v členských štátoch. Eurostat totiž neprodukuje samotný tieto údaje. Pracujeme v partnerstve s národnými štatistickými orgánmi. Pochopiteľne preto, že ide o administratívne údaje, alebo dajme tomu, ak vykonávame rôzne prieskumy, dotazníky, vychádzame práve z týchto um, poznatkov eh, národných štatistických úradov. My teda prezentujeme v tejto štúdii spoločný produkt e, štatistickej spolupráce v Európskej únii, teda Eurostat, to je len 800 pracovníkov a štatisti v členských štátoch e, tých je 50 tisíc. Už len táto jednoduchá štatistika, čo sa týka počtu pracovníkov, dokazuje, aká dôležitá je úloha národných štatistických úradov. Nemusím vám nejako pripomínať, prečo sú štatistiky mimoriadne dôležité Používame rôzne moderné nástroje, piktogramy. Kohezná politika, to je prvá oblasť. Ja keď svojim deťom sa snažím vysvetliť, čo presne robím, keď nie som doma, teda takmer vždy, veľmi ľahko to pochopia, keď im poviem, že na základe údajov Eurostatu, na základe regionálnych HDP na obyvateľa, v porovnaní e, s paritou kúpnej sily. Tomu síce dnes celkom rozumejú, ale chápu, že tie údaje HDP sa používajú na určenie alebo popis, popísanie toho, ktoré regióny sú najmenej rozvinuté, ktoré majú najnižšiu mieru HDP, teda menej ako 75 priemeru HDP Európskej únie. Toľko, je teda, toľko teda k východiskovej pozícii za období do roku 2022. Neskôr teda bolo potrebné zadefinovať si, čo presne e, znamená pojem najmenej rozvinutý región a potom e, na tom ďalej stavať. Potom je tu súbor ďalších ukazovateľov, Hrubý národný príjem, toto je jedno e, z ďalších kritérií na meranie výkonnosti ekonomiky potom eh, ďalšie politické oblasti, ktoré majú čoraz väčší význam. A preto sa stále menia a dátové požiadavky. Nedávno sa to spomenulo aj v predchádzajúcej diskusii. Politika rozvoj vidieka, urbaná agenda, taktiež obrovský pilier sociálnych práv. Toto sú významné súčasti eh, tiež zhromažďovania eh, štatistických údajov a potom, aby sme boli súčasťou globálneho kontextu a agenda do roku 2030, plnenia cieľov udržateľného rozvoja. Toto je ďalší široký rámec, v ktorom Eurostat zohráva významnú úlohu v tom, že produkuje monitorovacie správy, ktoré merajú, kde sa nachádza Európska únia v plnení týchto cieľov agendy do roku 2030. Jeden z cieľov, ak sa nemýlim, je to cieľ číslo 11, sa týka regionálneho rozvoja na globálnej úrovni. Veľmi správne ste vlastne odprezentovali e, časť mojich e, e, priesvitiek, keď ste spomenuli, že vychádzame z definícií jednotlivých regiónov. Potom je tu tá známa skratka, skratka NUC, teda pochádza z francúzštiny. Ide o klasifikáciu alebo definíciu e, územných jednotiek. Toto je teda základ. Niekedy štatistom e, trvá celé roky prediskutovať, e, aké sú definície. Uvediem príklady na ďalšie priesvitke, čo sme zatiaľ ešte nevyriešili ako definíciu ani na globálnej úrovni, ale tomuto môžem povedať, že to je relatívne stabilná klasifikácia územných jednotiek – ktoré rozdeľuje každú krajinu na tri úrovne regiónov 1, 2, 3. Jeden to sú najväčšie regióny, dvojka to je ďalší v poradí a trojka to je najnižší. Veľká veľkosti vychádza to iba e, čiste z počtu obyvateľstva. Napríklad e, regióny v rámci NUC 1 e, to je medzi 3 až 7 miliónmi ľudí, teda Viete si predstaviť, že niektoré krajiny, ako napríklad Estonsko, Lotyšsko, Malta, Cyprus, Luxembursko, oni majú vlastne len reg- jeden región. Sú len eh, v kategórii NAC 1. Ďalej NAC 2. To sú regióny, ktoré zahrňajú eh, medzi 80 800 a 3 miliónmi ľudí a na to je 150 tisíc až 800 miliónov ľudí. Nie je dôležité pamätať si tieto čísla, je dôležité uvedomiť si, že tieto štatistiky sú dôležité aj pre politické rozhodnutia a vychádza sa e, z počtu obyvateľstva predovšetkým. A výlučne. Čo sa týka tejto klasifikácie regiónov pri analýze údajov, tu je dôležité uvedomiť si, že tieto regióny vlastne zodpovedajú aj administratívnym jednotkám. Vychádza sa z tej najnižšej úrovne nad 3, a potom sa to posúva na vyššie úrovne. K tomu sa pridávajú ďalšie administratívne regióny. Je to dôležité, pretože takto je možné vychádzať nielen z čiste číselných kritérií, ale musí sa to nejako prepojiť s administratívou. Takto sa totiž plní politická agenda. Ďalšia dôležitá vec, dostávame totiž množstvo otázok, nepochybne aj vy dostávate množstvo otázok aká stabilná je táto klasifikácia, ako často sa menia regióny, ako často sa posúvajú. Je to stanovené v legislatíve, v nariadení, že nie je možné to meniť častejšie ako 3 e, roky. Teda sú stabilné na 3 roky a potom každé 3 roky žiadame členské štáty, pýtame sa ich, či zaznamenali nejaké zmeny súvisiace s počtom obyvateľstva, vzhľadom na nejaké administratívne reformy a potom nás o ne musia informovať. My samozrejme preverujeme, či kritéria, či logika, ktorá je za tým, za touto klasifikáciou je dodržaná a potom skombinujeme všetky správy členských štátov a tak vlastne vzniká nová aktualizovaná verzia. Tá aktuálna verzia je z roku 2016. To znamená v praxi, že E, tu sme vlastne e, stanovili fixne zoznam regiónov na konci roka 2016. A potom, keď sa to takto fixne stanovilo, krajiny majú rok na to, aby sa prispôsobili produkcii, ak je potrebné niečo zmeniť, vykonať a potom od ďalšieho roka následne predkladajú správy. Dajme tomu nás 2006, tá klasifikácia, tie údaje, ktoré vychádzali z tejto klasifikácie, to sa začalo spracovať až v roku 2018. A dokument, ktorý máte k dispozícii, ktorý bol zverejnený, všetky regionálne databázy Eurostatu už vychádzajú z tejto novej klasifikácie. Neočakávate nejaké revolučné zmeny, viac menej e, je to stabilizované, len veľmi málo zmien v regiónoch v priebehu rokov. To je veľmi zaujímavá priesvitka predchádzajúcej prísvitke som popisovala administratívne štruktúry, ale um, situácia sa mení, život sa mení. Vyplýva to aj z mm, nevyhnutných eh, potrieb, eh, z rôznych priorít. Eh, sú regionálne dimenzie, ktoré sú rovnako dôležité ako aj administratívne, napríklad mestá. Čoraz viac ľudí žije v mestách, Máme v platnosti eh, mestskú agendu, teda je dôležité eh, mať aj regionálne údaje pre mesta, aby sme dokázali určiť, čo presne znamená mesto, ako definujeme mesto, eh, kto cestuje pravidelne do tohto mesta za prácou, dochádza. Potom si musíme taktiež spešľadniť aj celý tento okruh ľudí, celý tento priestor, funkčný mestský priestor, takzvaný, to sú teda ľudia, ktorí bývajú v okolí miest a dochádzajú do mesta za prácou alebo za štúdium. Ak teda pripočítame k mestám týchto dochádzajúcich, eh, tak sa dostaneme na eh, tento väčší celok, teda funkčná jednotka. Ak sa k tomuto jadru pripočítajú aj administratívne okolité jednotky, tak eh, získame vlastne širšiu metropolitnú oblasť, metropolitný región. Tam je tomu mesto Miláno, To som sa, na, na to som sa pozerala v aute z Luxemburgu sem eh, Milano eh, zahrňa zhruba 1,3 milióna ľudí. Keď sa k tomu pripočítajú prevedení dochádzajúci, dostaneme sa na 5 miliónov ľudí. Teda je to zhruba trojnásobne viac, ale keď mm, to nechceme rozšíriť len o dochádzajúcich, eh, ale o administratívne jednotky v okolí Milána, kde viac ako polovica ľudí dochádza pravidelne tak sme zhruba na úrovni 4 miliónov ľudí. Teda tieto štatistiky pre mesta, pre metropolitné oblasti sú veľmi dôležité, aby tam boli zahrnutí aj tí, ktorí pravidelne dochádzajú do miest, pretože viaceré politické oblasti e, s tým súvisia, dajme tomu služby, verejná doprava, infraštruktúra a podobne. Tieto štatistiky, ktoré vychádzajú z takýchto typológií, sú teda čoraz e, dôležitejšie. A ďalej podobne máme aj definíciu vidieckej oblasti, aj tu sa vychádza z hustoty obyvateľstva a tiež z tzv. Eh, populačných eh, sietí. Ak je pred nami nejaká úloha v najbližších rokoch, tak naozaj je, je toto, aby sme doplnili tie tradičné štatistiky podľa jej klasických eh, regionov nad štatistikami ktoré vyplývajú z tejto novej typológie, teda tie pobrežné oblasti, cezhraničné oblasti, mestské oblasti, vidiecké oblasti. To sú potrebné konkrétne údaje, aby sme to mohli prispôsobiť potom v politickej rovine. Teraz sa prejdeme k produktom, k výsledkom. To je vlastne v podstate akýsi zoznam toho, čo vám môžeme poskytnúť, aké údaje vám môžeme dať dispozícii. Dúfame, že na oplátku sa zlepšia aj služby. teda e, táto výročná e, publikácia Eurostatu, e, Eurostat vlastne produkuje tri takéto publikácie. Jednak je výročná správa a pre celú Európsku úniu, ďalej Európska únia vo svete, teda v porovnaní s inými krajinami a potom výročná publikácia Eurostatu. Neviem, či mi veríte, ale táto je najžiadanejšia Nie len preto, že je o to veľký záujem, ľudia majú záujem o regióny, je to občanom blízke, je to dôležité aj pre príjmanie politických rozhodnutí, ale aj preto, že už e, existuje regionálna dimenzia v rôznych štatistikách, ale je veľmi ťažké hľadať to na rôznych miestach, na rôznych stránkach. E, je o mnoho praktickejšie mať to zhromaždené v jednej publikácii, na jednom mieste, spojené taktiež s analýzami, teda viete si to spojiť s nejakým príbehom že to jednoducho dáva dokopy celé zmysel. Táto publikácia je vytlačená, ale je k dispozícii aj v digitálnej podobe. Je možné e, si ju stiahnuť aj e, jednotlivo po kapitolách. Takáto je štruktúra tejto publikácie. Sú tu teda regionálne údaje vo všetkých týchto oblastiach. Ako vidíte, je to relatívne široké spektrum oblastí. Pre vás je dôležité, že tá základná úroveň historicky, z ktorej sa zverejňujú údaje, je e, úroveň regiónu NAC 2. To je tá e, priemerná úroveň, e, kde sú údaje najžiadanejšie, teda na európskej, regionálnej aj národnej úrovni. Okrem toho, každý rok sa osobitne zameriavame na dve témy. Tie sa menia každý rok. Tento rok v ročnom vydaní e, e, boli dve takéto témy, jednak európske mesta a druhá téma regionálny a spoločensko-ekonomický vývoj. Nemyslím si, že je to celkom hodný názov, je to totiž veľmi široká tematika, ale tú kapitolu 14 vnímame tak, že sa chceme zamerať na rozdielnosti, na to, ako rozdiely medzi jednotlivými regiónmi sa prehlbili postupom času, čo sa presne udialo predchádzajúcom bloku ste spomínali vidiecké oblasti. Oni majú dosť osobitné parametre, čo sa týka ľudí, ktorí žijú v týchto vidieckých oblastiach. Teda postupom času regióny zaznamenávajú isté zmeny, trendy a v posledných rokoch teda chceme eh, poukázať na to, ako sa situácia v regiónoch eh, mení. Aby ste mohli sa zamyslieť vy nad tým, ako prispôsobiť politické rozhodnutia e, tejto situácii v budúcnosti? Maybe. Takže tri príklady, e, možno to nie je až tak dobre vidieť, ale keď sa pozriete na tú vytlačenú knihu alebo do elektronickej verzie, okrem textu, tam budete mať mapky, tie sú indikatívne. Ja som si odtiaľ vybrala tri príklady na tých nasledujúcich e, slajdoch. Mm, ukážem len jeden. Dôležité je že mapy sú veľmi dôležité v regionálnej štatistike, pretože um, rozprávajú veľmi jednoduchý príbeh. Na tomto slajde vidíme ľudí, ktorí predčasne opúšťajú školskú dochádzku podľa regiónov, je to na úrovni NUC 2. No a vidíte v rôznych farbách, a samozrejme spomínate si, že jeden z cieľov stratégie Európa 2020 bol znížiť počet e, ľudí, ktorí predčasne opúšťajú školy Ehm, aby sa to znížilo pod 10 Hovoríme teda o študentoch, ktorí predčasne opúšťajú školu. Modrá časť na mapke ukazuje regióny, ktoré už dosiahli tento cieľ, menej než 10 A ostatné farby, červená, oranžová, to sú krajiny, ktoré zatiaľ nedosiahli tento cieľ. Takže veľmi rýchlo vidíme, že na európskej úrovni, kde sú oblasti alebo regióny, kde je ešte potrebné vynaložiť nejaké úsilie. A čo je takisto dôležité a čo je vidieť, že aj v, na území jednej krajiny sú rôzne farby. Takže sú tam rôzne variácie medzi regiónmi. Najväčšie regióny, respektíve najväčšie rozdiely sú E, zjavne v Maďarsku, tam sú všetky kraj- e, farby v rámci jednej krajiny, alebo Bulharsko, to je ďalšia taká krajina, kde vidíte, že v regióne hlavného mesta sa cieľ dosiahol, ale v ostatnej časti krajiny to trošku zaostáva. Ďalší bod sa... Povedal som, že tu budú tri príklady rovnakej povahy. Toto je HDP, opäť vidíte naprieč Európou krajiny s najväč, najvyššou úrovňou, potom priemer EÚ, to je modrou, a regióny, ktoré zaostávajú v pomere t- v, v, v tomto ukazovateli HDP. No a Zjavné je, že kapitál koncentruje aj ekonomickú silu, napríklad veľmi vysoké HDP Bratislava, Slovensko, v Polsku je to Varšava, to vidíte tie modré bodky v týchto krajinách. Teda mm, tá ekonomická moc, moc sa koncentruje v hlavnom meste. Ehm, hlavné mesto je ist, tým centrom hospodárskeho rozvoja a potom máte krajiny tzv. policentrické, kde nie nevyhnutne má hlavné mesto najväčší HDP. Typický príklad je napríklad Nemecko a Taliansko. Takže sú tu tieto dva rôzne e, príklady, ktoré predpokladajú trošku odlišné hospodárske politiky. A posledný e, príklad z tejto ročenky je miera zamestnanosti. Opäť ten istý pohľad. Vidíte, ktoré krajiny a regióny dosiahli cieľ EU 2020 75% na zamestnanosť. A tu sa dostávam teda k tomu bodu, mm, že prvá vec, čo hovorí môjmu týmu, je, že potrebujeme tie rodové štatistiky. Okrem tejto mapy potrebujeme aj mapu zamestnanosti žien podľa regiónov a takisto zamestnanosti mužov aj podľa vstupňa vzdelania. To sú veľmi dôležité štatistiky. Takže som veľmi rada, že som si mohla vypočuť aj predošlú prezentáciu. Toto je teda regionálna e, kniha. Než prejdem k tým ďalším štatistickým produktom, chcela by som ešte využiť túto príležitosť, aj keď si myslím, že to možno mal byť ten posledný slajd, dám to teda nakoniec, ale ja si vždy rada vyrábam ešte prácu do budúcnosti. Ostaňme pri ich ostatných komunikačných nástrojoch, okrem teda regionálnej roč, sta, štatistické ročenky. Ak by ste chceli ďalšie užitočné mm, nástroje, produkty pre vašu prácu, tak máte tu samozrejme web stránku Eurostatu. Keď si vygooglite Eurostat, regióny a mesta. Dúfam, že to bude fungovať, ja som si to neoverila, ale aj tak vám to odporúčam. A keď si teda vygooglite Eurostat regióny a mesta, dostanete sa na domovskú stránku a na domovskej stránke regionov a miest tam sú rôzne produkty, eh, ku ktorým Máte teda prístup z jedného východiska. A ešte poviem niečo o troch, ktoré by pre vás mohli byť veľmi užitočné. Myslím si, že toto je asi najužitočnejšia vec. To je samozrejme môj osobný názor. Je to e, produkt, ktorý sa volá My Region, teda môj región. Ehm, je to na iPhone dostupné alebo na web stránke a môžete si vybrať svoj región. A to priamo súvisí s vašou prácou, e, s vašim regiónom, s krajinou, ktorú zastupujete. Tam si vyberiete indikátory a potom automaticky získate graf, rôzne čísla, ktoré porovnávajú váš región s ostatným e, svetom. Čiže sú to také indikátory, ktoré sa najčastejšie používajú. Dali sme tam teda tie o ktorých máme informácie, že ich najviac potrebujete. No ale možno ten náš zoznam nie je úplný, takže naozaj pre nás je dôležitá aj spätná väzba, väzba z vašej strany. Nechceme vás samozrejme zahltiť tisíckou indikátorov. Dôležité je, aby ste mali prístup k tým indikátorom, ktoré často používate, keď cestujete, keď sa rozprávate so svojimi voličmi, keď diskutujete o tom, že, alebo keď, keď pripravujete si prejavy, no alebo niečo, čo teda potrebujete urobiť. Otvoríte si to na iPhone alebo e, v tej apke, vyberiete si svoj región a nájdete tam tie čísla, ktoré potrebujete. A ďalšia Ehm, ďalšia pomocka sú eh, regióny a mesta mm, s ilustráciou. Predošla eh, apka sa sústredila iba na jeden región v porovnaní s ostatným svetom. Teraz tu sú všetky regióny a dôležité je, aby ste si vybrali indikátor. Eh, to je to podstatné. Čiže vyberete si tému a keď si vyberete tému a indikátor, tak dostanete informácie o všetkých regiónoch. A potom eh, by ste si mohli pozrieť na pravej strane ten graf, eh, to asi nie je veľmi dobre vidieť a potom je tam aj tá mapa a na základe toho môžete vyvodzovať závery, nejaké zhrnutie si z toho urobiť, stiahnuť si tú mapku či ten graf, použiť to vo svojej prezentácii a to sú také technické záležitosti skôr pre vašich asistentov, pre eh, teda vašich pracovníkov, ktorí pre vás robia prieskumy a tak ďalej. Čiže toto sú informácie, ktoré stimulujú k ďalšej analýze. No a toto síce teraz nevidno, ale na spodku toho grafu je taká časová línia. Keď si kliknete na tú časovú líniu, tak e, uvidíte vlastne, ako sa tie indikátory v priebehu času vyvíjajú dynamicky. Vidíte, že aj tá mapa sa v priebehu času mení veľmi dynamicky. Takže e, to by tiež mohlo v podstate stimulovať analýzu, ktorá je potrebná. Tretí produkt sa volá štatistický atlas a to je veľmi výrečný názov, pretože Atlas je súbor máp a toto je presne to. Sú tu všetky mapy, ktoré používame v tej štatistickej ročenke. Môžete si teda priamo zvoliť mapu na základe konkrétnej typológie, konkrétnych regiónov, indikátorov. Čiže ľahko a elektronicky si môžete tú mapu stiahnuť a môžete ju vlastne e, zapracovať do svojej vlastnej práce. Za posledné 2-3 roky sme sa snažili uľahčiť prácu našim používateľom. Mm, najmä Európsky parlament sa stiažoval, a ja prvne zdieľam tieto stiažnosti, že naša web stránka je veľmi dobrá pre profesionálov, ale trošku komplikovaná pre ľudí, ktorí nepracujú s údajmi každý deň. Preto je jedným z našich hlavných cieľov zlepšiť E, tú stránku, zjednodušiť hľadanie údajov, preto tam máme vlastne také pomocky, niekoľkominútové návody, e, kde si to môžete pozrieť, e, kde ako získať potrebné údaje z Eurostatu. Okrem toho, niekedy sa vraciame aj k tým tradičným spôsobom, štúdie zistili, že vestníky a e, jednoduchá reklama, ktorá sa rozdáva napríklad voličom alebo publiku, ktoré má záujem o našu prácu, aj to funguje. Preto sme pred dvomi týždňami rozbehli takýto e, vestník regionálnej štatistiky. E, začali sme teda začiatkom októbra a pokúsili sme sa teda chceme pravidelne informovať našich používateľov o najnovších trendoch, o najnovšom vývoji. Používame tam aj nejaké zaujímavé štatistiky, mapy. Máme tam aj istú súťaž, napríklad čo je mapa mesiaca alebo štatistika mesiaca. A potom samozrejme máme službu, kde sa môžete prihlásiť na našej web stránke, aby ste to získali pravidelne ten vestník, alebo aby ste ho pravidelne dostávali. Takisto sme aktívni na sociálnych sieťach. Za posledné roky sme sa teda e, začali aktivizovať aj tam. Mnohí, najmä mladí ľudia, hľadajú informácie na sociálnych sieťach, hľadajú jednoduché štatistiky. A takisto sme si uvedomili, že obyčajne na tých sociálnych sieťach publikujeme v angličtine, tak tie základné grafy sa ľahko prekladajú do všetkých 24 jazykov. Máme teda, nadviazali sme partnerstvo so zastúpeniami Európskej komisie v jednotlivých členských štátoch a oni e, majú veľký záujem o práve takéto grafy, pretože si ich potom ľahko preložia do svojich národných jazykov a to je ďalšia téma, ale mm, myslíme si, že ak sa chcete dostať k ľuďom, ak chcete, aby vás e, chápali, potrebujete hovoriť ich jazykom. Preto sme to e, takto skomprimovali alebo takto zjednodušili, aby sme sa dostali k tým e, ostatným jazykovým skupinám. Máme preto tieto partnerstva so zastúpeniami Európskej komisie. Ak by ste teda potrebovali konkrétnu pomoc, okrem tohto všetkého, čo som už odprezentovala, máme tu aj inštitucionálnu podporu, Môžete im napísať e-mail, môžete nadviazať osobný kontakt a takisto máme tu v Bruseli kanceláriu. E, Eurostat e, sídli v Luxemburgu a my sa snažíme byť teda k službám a poskytnúť aj ad hoc extrakciu a analýzu údajov. No a tuto sú priame linky na všetky produkty, ktoré som predstavila. Čiže na záver mojej prezentácie som sa chcela ešte vrátiť k tomu slajdu, kde e, je ten istý výhľad. Moji kolegovia to tam e, dali príliš e, dopredu. Čo nás čaká v budúcnosti? Budúcnosť tam budú regionálne štatistiky určite stále dôležitejšie. A dúfame, že získame si aj vašu podporu. Keď chcete ísť hĺbšie na úroveň menších oblastí, a chceli by ste napríklad poznať zloženie podľa rodu, vzdelávania menších skupín. Zatiaľ sú tam isté limity pri používaní klasických štatistických spôsobov, ja neviem, väčšie vzorky, väčšie prieskumy a tak ďalej. Je to drahé. Ale my máme to šťastie, že moderné technológie nám poskytujú alternatívne spôsoby, alternatívne možnosti. Máme tu napríklad geo kódovanie, čiže koordináty mm, pre mesta a tak ďalej. A čo sa v štatistike snažíme, je, aby každá budova mala geokoordináty a osoba, ktorá býva v, tom, v tej budove, bude mať tiež tie geokoordináty. To je veľmi dôležité, pretože keď budú, mať, keď budú tieto geokoordináty k dispozícii, môžete si čokoľvek, čo len budete chcieť, definovať ako teritorium môže to byť región pozdĺž Dunaja alebo čokoľvek. To je dôležité napríklad e, pri prekonávaní katastrof, keď je potrebná nejaká pomoc, humanitárna pomoc. Takisto je to dôležité e, pre rôzne politiky. Toto je teda naša veľká ambícia v nadchádzajúcich 5 rokoch, aby sme dokázali poskytnúť podrobnejšie regionálne štatistiky pomocou tých geografických informácií e, prepojených na štatistické informácie. Máme e, sčítanie obyvateľstva v EÚ, urobí sa vo všetkých členských štátoch v roku 2021 a to je najväčšia štatistická operácia, na základe ktorej dúfame, že získame veľmi podrobné informácie o tých od teda kombinácii geopriestorovej a štatistickej informácie. Európska komisia nás v tomto úsilí podporuje, ale potrebujeme aj podporu z tých ich mapovacích agentúr, katastrálne úrady nám poskytujú tie geokódy, národné štatistické úrady, eh, aj keď aktívne eh, spolupracujeme, ale potrebujeme aj aktívne hlasy spotrebiteľov, používateľov, že potrebujete takéto informácie, pretože iba keď eh, splníme potreby používateľov, môžeme odovodniť to, čo robíme. Ďakujem vám teda veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že to bude užitočné pre vašu ďalšiu prácu. Ja si vás veľmi rada vypočujem, pretože toto je dynamická práca. Musíme neustále načúvať vašim potrebám, kde vy vidíte otázky a problémy. A pre nás to teda určite bude užitočné, ak budeme môcť vaše názory v našej práci zohľadniť. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Kodzeva za veľmi pedagogickú e, prezentáciu. Teraz e, otvorím diskusiu a začne Mori Pek. Thank you very much, uh, Madam Director General. Actually... Ďakujem pekne. Pani generálna riaditeľka, v podstate ste ma povzbudili využiť môj rodný jazyk finčinu, ak dovolíte. Pán predseda, budem hovoriť po fínsky. Ešte raz by som sa rád poďakovala za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Jasne ste nám popísali systém zhromažďovania štatistík v Európskej únii, ako je tento systém vybudovaný a tiež aké informácie poskytuje. Predsa len by ma zaujímalo niečo konkrétnejšie a síce, či produkujete aj časovo zhromaždené údaje, v ktorých by ste popisovali, dajme tomu, vývoj daného regiónu postupom času. V tejto publikácii je mnoho kvalitných štatistík, ktoré popisujú eh, staticky situáciu, situáciu eh, v danom momente v nejakom regióne. Je tu rok 2019, ale zrejme je to teda za rok 2017 alebo 2018. Teda chcem sa opýtať, či teda pos- popisujete nejaký vývoj, časový vývoj regiónu, eh, tak aby sme mali prehľad o tom, ako Európska únia ako kohezná politika, dajme tomu, prináša e, úspechy a či na úrovni e, NUC 2, e, či to poskytujete, alebo aj na nižšej úrovni, teda NUC 3. Vážený pán predseda, prečo a informácie z regionov NUC 3 takto časovo zhromaždené sú dôležité. Je to preto, čo sa udialo v regionálnej politike. Vidíme, že došlo k príkladom, keď sa pozrieme na takú istú oblasť, ktorá, dajme tomu, pokrýva aj jednu celú krajinu. V týchto krajinách niekedy v okolí hlavného mesta je HDP, teda ten vývoj podľa HDP je mimoriadne vysoký aj v pomere k priemeru v Európskej únii, ale aj absolútny vývoj je veľmi významný. A zároveň eh, v regiónoch mimo hlavného mesta, je tam vlastne eh, eh, regióny na úrovni NUC 3 a tam HDP je vlastne nezmenené na nezmenej úrovni, dokonca v niektorých prípadoch ešte pokleslo. A v porovnaní s priemerom HDP v EÚ tak tieto regióny vlastne v podstate zaostávajú. Produkujete aj takéto informácie, v ktorých by sa časovo e, dalo vlastne zistiť, ako dobré a nakoľko kohezná politika teda prináša výsledky. My takéto informácie vlastne nemáme. Ak ich nemáme, nemôžeme si byť e, istí, či tieto peniaze idú len do hlavných miest, len do e, významných mestských oblastí, alebo či pokrývajú rovnomerne aj celú regionálnu oblasť. we are discussing how I should do. <laughs> Diskutujeme, ako by som teraz, či, či odpovedala, či teraz, alebo až po pár otázkach. Ďakujem vám veľmi pekne za veľmi dobrú otázku. Chcela by som opísať dva prvky, ktoré zazneli vo vašej otázke a sú veľmi dôležité. Jedna Ehm, je tam tá časová postupnosť. A nevýhoda tlačenej publikácie je, že nie je trojrozmerné, teda nie sú tam možné trojrozmerné mm, efekty, preto musíme prejsť na tú digitálnu verziu, tam tie rôzne tabuľky si môžete vybrať podľa regiónov a tak ďalej, môžete si urobiť aj tú časovú súhľadnosť. Určite takéto niečo máme. Otázka je, že na akej úrovni a pri ktorých indikátoroch. Čiže ako som už povedala, najvyužívanejšia úroveň, úroveň, na ktoré sú k dispozícii dáta, najmä pre tie ekonomické indikátory, e, to je úroveň NUC2. NUC3 hm, to je ako keby ten ďalší cieľ, lebo musím povedať, že zatiaľ nemáme všetky indikátory na úrovni NUC3, ale celkom iste, pokiaľ ide o tú časovú súslednosť, to máme na úrovni NUC 2 a keď sa pozrite na tú databázu Eurostatu, nájdete to tam druhá vec, ktorú ste načrtli, aj keď teda uh, zameranie bolo na tú časovú postupnosť. Či máme indikátory hodnotenia úspechu politík a to je veľmi dôležité, nesmierne dôležité, zaznelo to aj v predchádzajúcej diskusii, aké indikátory by sme mohli eh, vypracovať, ktoré by posudzovali dosah alebo monitorovali pokrok opatrení. A to je debata, ktorú vedieme aj s Európskym dvorom auditorov napríklad. Viem, že zajtra tu máte hostia odtiaľ. Ako teda merať výkonnosť? Pretože uh, to nie je o tom, že my vypracujeme tie indikátory a zozbierame informácie, ale treba diskutovať o tom a mali by o tom diskutovať e, experti na posudzovanie politiky súdržnosti. My by sme sa na to mohli podieľať, ale my sme štatistici. My nemôžeme prijať rozhodnutie o tom, na čo sa zamerať v monitorovaní a Eh, aký je ten dosah, eh, aká je tam korelácia, aké je tam prepojenie medzi niektorými opatreniami a dôsledkami, ktoré vidíte. Takže určite by sme eh, prácu vedeli odviesť, ale vždy hovoríme, treba byť proaktívny, diskutovať s expertmi, s tými, ktorí pripravujú politické opatrenia, o tom, čo chcete merať a potom sa môžeme pozrieť na to, že ako to merať, aké indikátory. Takže toho som sa nedotkla vo svojej e, prezentácii, ale Eurostat zohráva dôležitú úlohu aj pri monitorovaní takýchto indikátorov. A toto je naozaj veľmi dobrý čas klásť tieto otázky, ešte než začne ďalší VFR a e, teda politika súdržnosti, pretože než rozbehneme celú túto mašinériu zberu údajov s členskými štátmi e, a zapracujeme ich do formátu, aby ste teda mali tie informácie, ktoré potrebujete na tvorbu svojich politik. Vous ne croyez pas si bien dire, puisque j'ai vu euh, il y a... Povedali ste to veľmi dobre. Zajtra budeme diskutovať so zastupkyňou Európskeho dvora auditoru, auditorov a práve pri diskusii s ňou si budeme klásť otázku na, o tom, aké sú kritéria e, hodnotenia výkonnosti e, európskych politík. To je určite téma, ktorú treba riešiť a ktorú treba veľmi obozretne sledovať. Teraz má slovo Alessandro Panza. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Prajem všetkým pekné popoludne. Veľmi pekne ďakujem našej hostke za prezentáciu. Bolo to veľmi zaujímavé a chcem sa vám tiež poďakovať za ten príklad Milána. Ja žijem v Miláne a myslím si, že je to veľmi dobrý príklad e, toho, čo každodenne vidím a ako vyzerá e, naša e, aglomerácia a celkové to mestské prostredie v okolí Milána. Mám následovnú otázku. Pokiaľ ide o územné rozloženie a územné záležitosti a to rozdelenie na pobrežné regióny a ďalšie kategórie, ktoré sú súčasťou týchto štatistík. Vieme, že Eurostat a Európska komisia nekladie dostatočný e, dôraz e, na ten vertikálny aspekt. E, moji kolegovia vedia, že veľmi často hovorím o týchto týchto problémoch, ale práve preto, že ja pochádzam z horskej oblasti, tak um, si myslím, že by sme mali viac zohľadňovať um, túto vertikálnu, um, vertikálne záležitosti. V Taliansku máme tri provincie, ktoré majú veľmi špecifické horské mm, charakteristiky a nedajú sa celkom porovnať s vidieckými oblastiami pretože keď sa pozrieme na to územie, tak ako vyzerá a akí ľudia v ňom žijú, tak sa to nedá porovnať napríklad s Francúzskom alebo s Nemeckom, pretože sú to ľudia, ktorí sú osobití a ktorí majú osobité problémy. Práve preto sa chcem opýtať, vzhľadom na to, že e, sa tu už dostávame možno do konkrétnejších problémov a do spôsobu, akým sa zberajú štatistiky, bude sa v budúcnosti zohľadňovať tento aspekt? V Taliansku máme Alpy, to je tiež horská oblasť, v Rakúsku sú tiež viaceré horské oblasti, Švajčiarsko je tiež územie, ktoré je v podstate celé mm, horské, um, vo Francúzsku máme tiež hory a tak ďalej, takže existuje veľmi veľa regiónov, ktoré by sa dali takýmto spôsobom uh, porovnať a práve preto sa chcem spýtať, či v budúcnosti budete uh, sa zaoberať aj takýmito horskými regiónmi. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Uh, som veľmi rada, že som si náhodou vybrala ako príklad práve Miláno. Uh, E, ja nie som odborníčka, ktorá by mohla nejakým spôsobom hodnotiť politickú stránku veci, to znamená, či tieto e, horské regióny si zasluhujú nejakú samostatnú e, pozornosť alebo aká je korelácia s vidieckými oblastiami, môžem odpovedať len zo štatistického uhla pohľadu, pretože je to vynikajúci príklad, ktorý potvrdzuje to, prečo potrebujeme um, tie geografické štatistiky, pretože z historického hľadiska štatistiky do istej miery záviseli od možnosti zbierať údaje. A samozrejme zber údajov súvisí s administratívnou štruktúrou a závisí od nej, takže do istej miery, keď vytvárame regióny a z historického uhla pohľadu máme tú klasifikáciu NUC, uh, tak uh, tu máme jednotlivé uh, orgány, ktoré zbierajú údaje za e, konkrétnu oblasť, región, e, štát, Európsku úniu a tak ďalej. Čiže vždy sa opierame o administratívnu štruktúru, pretože inak sme nemohli zbierať e, údaje. Ale keď sa pozrieme na ten geopriestorový aspekt, tak pre nás ako pre štatistikov je dôležité mhm. vytvoriť takýto základ a na základe geografickej koordinácie by sa dali vytvoriť hranice, ako len by sme chceli z technického, z technického hľadiska. To je práve to, čo by sme chceli docieliť, aby sme tu mali takúto flexibilitu a rôznorodosť, aby sme mali dostatočné základné informácie na to, aby sme sa potom mohli pozrieť aj na politické, hospodárske a ďalšie úvahy, ehm, na základe ktorých by sme potom regióny rozdielili. Takže práve preto chystáme sčítanie ľudu a práve preto chceme mať podrobné mm, informácie o obyvateľoch, e, aby sme mohli potom tieto údaje využiť na rozdelenie na regióny alebo na akékoľvek iné časti, tak ako ich chceme mať rozdelené. Takže práve preto je toto našim cieľom, aby sme mali k dispozícii základné informácie na základe ktorých potom vy budete môcť diskutovať o politike a e, príjmať rozhodnutia. Ďakujeme veľmi pekne, Andrej Inovákov. Ďakujem, pán predseda. Pani Kocová, e, v prvom rade by som vám chcel poblahoželať k vašej prezentácii aj k práci, ktorú odvádzate. Musím povedať, e, že som skutočne príjemne prekvapený a keď som bol na vysokej škole, tak som chodil na prednášky zo štatistiky a neboli to moje obľúbené prednášky. E, keď som si ale čítal váš dokument, tak musím povedať, že je naozaj skvelý. E, chcem sa spýtať, či by sme mohli dostať k dispozícii túto ročenku v akékoľvek podobe, či už v papierovej, tlačenej alebo v elektronickej. Áno, dos- mm, zobrali sme so sebou aj vytlačené uh, ročenky, takže niekoľko kusov máme k dispozícii aj tu, ale uh, je to aj v elektronickej podobe, takže môžete si to stiahnuť. Skvelé. Uh, v dnešnej dobe sú informácie cenejšie ako kedykoľvek predtým. V svete, v ktorom fake news sú všade okolo nás a sú každodenne, každodenne prítomné e, v svete, v ktorom žijeme, je dôležité mať k dispozícii správne informácie. Takže to, že ste sa rozhodli byť aktívni na sociálnych médiách, na Twitteri alebo na Facebooku a že zverejňujete takéto jednoduché štatistiky a základné informácie, ktoré sú pochopiteľne, pochopiteľné pre absolútne každého občana je skvelé. E, neviem to inak opísať, ako že je to skvelé. E, pokračujte v tomto úsilí. Myslím si, že táto práca by sa dala ďalej rozvinúť a aj spolupráca medzi Eurostatom a parlamentom by mohla byť intenzívnejšia. Potrebujeme um, váš vklad do diskusie, potrebujeme od vás informácie um, a správy, ktoré vydávate, sú pre nás dôležité. Myslím si, že ste jedno z najväčších štatistických agentúr na svete, takže by sme to mali využiť a mali by sme sa pokúsiť nájsť spôsob, e, predovšetkým na príslušných výboroch, kde každodenne pracujeme e, s občanmi, so školami, podnikmi, a tak ďalej, pretože politika súdržnosti ovplyvňuje v podstate každého jedného z nás. A práve preto si myslím, že by sme mali nájsť spôsob, ako ešte lepšie rozvinúť spoluprácu medzi vami a nami a myslím si, že e, keď budete vy naďalej generálnou riaditeľkou, tak to bude veľmi jednoduché a rýchle. Áno, Andrej Novakov má pravdu. Práve z tohto dôvodu e, sme boli veľmi radi, že ste dnes popoludní prišli medzi nás. Práve preto sme vás pozvali a chceli by sme túto spoluprácu medzi našim výborom Regi a Eurostatom posilniť, pretože štatistiky nám nepovedia všetko, ale predsa len nám povedia toho veľa o tom, aká je naša regionálna politika. A regionálna politika veľmi úzko súvisí so štatistikou, pretože naša politika sa opiera o jednotlivé kategórie regiónov a to, e, táto kategorizácia sa opiera o štatistické údaje. Takže e, to všetko môže mať obrovský dopad na rôzne záležitosti, ktoré súvisia s regionálnou politikou. Takže údaje, ktoré vy generujete, um, nám umožňujú príjmať konkrétne opatrenia. Práve preto je Eurostat veľmi dôležitým zásadným partnerom pre Európsky parlament, aj pre náš výbor REGI, predovšetkým pre náš výbor REGI. Vy ste jednou z agentúr, ktorá um, bola súčasťou diskusie s našim výborom, takže sme veľmi radi, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne, pán Novakov. Chcem zopakovať, že um, je to naozaj skvelé, čo ste povedali, pretože moja prezentácia sa zameriavala na to, e, čo môžete využiť vy. Ale úloha, ktorú Eurostat môže zohrávať v spolupráci s ďalšími partnermi, pri boji proti fake news je skutočne niečo, čo mi leží na srdci, čo je pre mňa veľmi dôležité. V prvom rade musím povedať, že e, na to, aby sme to uskutočnili, potrebujeme partnerov a našou úlohou je poskytovať údaje, e, ktoré potom môžu použiť tí, ktorí kontrolujú fakty, napríklad médiá alebo poslanci e, Európskeho parlamentu a národných parlamentov ktorí môžu použiť tieto údaje ako referenčný bod, keď e, komunikujú s vonkajším svetom. E, napríklad počas e, kampanie pred, európskymi, pred eurovoľbami sme um, nadviazali partnerstvo s viacerými kontrolovateľmi údajov a poskytovali sme im takú službu, že mohli prakticky kedykoľvek 24 hodín denne sa na nás obrátiť a boli sme pripravení im odpovedať na otázky, ktoré by im pomohli um, pri informovaní o eurovoľbách. Ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, je, že pred niekoľkými mesiacmi sme nadviazali spoluprácu s Európskym oddelením pre výskum, ktoré zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zoskupovaní a zbere údajov Zároveň komunikujeme s komunikačným oddelením parlamentu. Myslím si totiž, že e, nie je nič lepšie, ako keď zdieľate naše e, príspevky, ktoré zdieľame na sociálnych médiách. Môžete ich preložiť do národných jazykov. Určite sa to dá prediskutovať, ako by to mohlo prebiehať. Takže sme presvedčení o tom, že nemôžeme Eh, brať na ľahkú váhu, že eh, ktokoľvek môže mm, prísť na stránku Eurostatu a nájsť tam údaje. Musíme eh, šíriť túto informáciu. Ja mám taký osobný sen, pretože mm, veľmi veľa cestujem, vzhľadom na to, že štatist Mm, zástupcovia štatistických agentúr eh, musia veľmi veľa cestovať a keď eh, niekde cestujem a rozprávam sa s taxikármi, tak sa ma pýtajú, mm, kde pracujem a ja im odpoviem, že pracujem v Eurostate a um, taxikári mi odpovedajú, eh, že o, vaše vlaky stále meškajú, pretože si milia Eurostat s Eurostarom, takže si myslia, že pracujem v železničnej spoločnosti. Takže môjim osobným cieľom je, že keď nastúpim do taxíka a poviem, že pracujem pre Eurostat, tak mi ten taxikár povie, áno, včera som na Facebooku alebo na Twitteri videl um, nejaký graf o rodovej rovnosti a tak ďalej. A eh, nebudú mi hovoriť o tom, že v Belgicku alebo vo Francúzsku meškajú vlaky. To je taký veľmi jednoduchý príklad, eh, ktorý poukazuje na to, že musíme každodenne tvrdo pracovať e, na poskytovaní takýchto informácií a e, myslím si, že máme spoločný cieľ, našou spoločnou misiou, tak povediac, je demokracia a my robíme všetko preto, aby sme ju podporili. Takže ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalší ročník, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja súhlasím s tým, čo tu zaznelo a ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mali k dispozícii správne údaje bez údajov totiž nemôžeme obhajovať politiku súdržnosti a práve prostredníctvom údajov sme obhajovali túto politiku, keď e, niektorí ju spochybňovali. Ja pochádzam z Rumunska a v našej krajine máme obrovské problémy s migráciou. Videli sme, že rumunské viac detí Eh, rumunskej národnosti sa rodí mimo Rumunska. Eh, to znamená, obrovské percento Rumunov sa nerodí, nenarodí v Rumunsku, ale v iných krajinách. Takže treba sa pozrieť na to, do akej miery sú opatrenia politiky súdržnosti efektívne a do akej miery ich treba možno zintenzívniť, aby sme eh, ľudí motivovali, aby zostali v regiónoch, odkiaľ pochádzajú Súvisí to s pracovnými miestami a s ich kvalitou a myslím si, že treba zdôrazniť, že nemôže ísť len o pracovné miesta, ale o dobre platené pracovné miesta, pretože ak ľudia nedostávajú dostatočnú mzdu, tak jednoducho odídu. Nie je to problém len v Rumunsku, ale vidíme to v ďalších krajinách východnej Európy. Občania, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, čelia rôznym problémom vo, svojej, vo svojich krajinách a v 25-26 rokoch, keď doštudujú, sa rozhodnú odísť zo svojej krajiny. A práve preto by sme sa mali pozrieť na to, aké opatrenia treba implementovať. Netýka sa to len východoeurópskych krajín. Ja som vypracovala aj iniciatívu z vlastnej, eh, aj stanovisko z vlastnej iniciatívy na výbore Agri, ale riešili sme to aj tu na výbore Regi a práve v tomto stanovisku som sa zaoberal touto problematikou. E, máme tu aj rozdiely medzi mužmi a ženami. Je veľmi zaujímavé pozrieť sa na migráciu žien, ktoré odchádzajú z krajín východnej Európy smerom na západ, pretože ženy, ktoré um, nemôžu využívať služby um, zamerané na starostlivosť o deti, tak nemôžu nastúpiť do práce a tým pádom nemajú rovnaké podmienky ako muži. Za posledných uh, 30 uh, minút um, som zistil, že máme v Rumúnsku novú vládu a myslím si, že by bolo teda dobré, aby sme sa pozreli na to, akým spôsobom upraviť európsku politiku, ale zároveň ako ju upraviť tak, aby sme e, prispeli aj k situácii v jednotlivých členských štátoch a k zlepšeniu situácie v celej EÚ. Ďakujem veľmi pekne, veľmi zaujímavá, ale zároveň veľmi náročná úloha. Ja viem e, z mojich profesných skúseností, E, ako e, generálna raditeľka Eurostatu, ale zároveň som aj učila na univerzite a bola som výskumnou pracovníčkou, takže viem, že migrácia je obrovskou výzvou z pohľadu toho, aby sme získali správne údaje e, na národnej úrovni. Už aj na národnej úrovni je to zložité, ale keď sa pozrieme na regionálnu úroveň, tam je to ešte náročnejšie zozbierať údaje. Takže je to obrovská výzva A súvisí to aj s tým, s tou klasickou cestou, klasickým spôsobom, ako sa zbierajú štatistické údaje. Tá tradičná cesta je taká, že sa zbierajú na národnej úrovni. Ale na to, aby sme mali celkový obrázok o situácii, musí prebiehať výmena informácií. Vieme, že napríklad v Rumunsku alebo v Bulharsku alebo v pobaltských krajinách ehm, to je tá tá najväčšia diaspora je v Španielsku, v Taliansku alebo v Spojenom kráľovstve, takže e, nám to otvára takú novú cestu, nový spôsob, ako zbierať a uskutočňovať štatistiky. E, mala by prebiehať výmena informácií medzi národnými štatistickými úradmi a je to veľmi zložité, pretože treba vziať do úvahy otázky súkromia, e, ochrany údajov a tak ďalej. Ale niekedy stačí, keď si tieto úrady vymenia e, čísla rozdelené podľa vzdelania alebo podľa pohlavia. Už len to samo o sebe stačí na to, aby sme si vedeli urobiť lepší obrázok o situácii a o migrácii. Súhlasím s tým, že je dôležité mať takéto informácie a zamerať sa aj na migráciu. My spolupracujeme s členskými štátmi Eh, komunikujem aj s rumúnskym štatistickým úradom a dokonca v januári idem do Bukurešti, pretože kolegovia tam chcú spustiť eh, workshop o tom, ako zbierať správne údaje o migrácii. Eh, je tam aj spolupráca so Svetovou bankou a mali by sa do toho zapojiť predovšetkým krajiny, ktoré čelia takýmto problémom, ako napríklad krajiny východnej Európy. Takže dúfam, že sa nám podarí uskutočniť pokrok ale nie je to určite jednoduché, um, ak sa nevymieniajú údaje medzi jednotlivými štátmi Európskej únie. Takže hovoríme o výmene údajov, o mm, daňových otázkach. Ja viem, že v parlamente ste diskutovali o mnohých nariadeniach a um, niekedy ide o veľmi citlivé údaje, ako napríklad tie daňové údaje ale v každom prípade je potrebné zabezpečiť výmenu údajov medzi jednotlivými krajinami, aby sme získali celkovú predstavu o situácii. Ďakujem veľmi pekne za e, túto odpoveď, Dynasky Klas. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavú prezentáciu. Mám konkrétnu otázku ktorá súvisí mm, nie s agregáciou údajov, ale s tým, ako sa potom tie údaje využívajú a čo si o tom myslíte. Andrej Novakov povedal, že e, vy ste jednou z najväčších e, agentúr, ktoré zbierajú údaje a ja osobne mám pocit, že táto agentúra sa využíva ako high ako keby sme mali high-tech počítač a e, použili by sme ho na to, aby sme rozbili betón. E, Basic, easy. Napríklad to využívanie HDP na meranie. Myslím, že vy ako odborníčka na štatistiku. unhappy with the fact that you only have the GDP. Možno nie ste celkom spokojná s tým, že máte len HDP ako nástroj na meranie. Nie je to totiž dostatočne jasné, je to dosť vágne, je to všetko, teda do veľkej miery to v rovne odhadov Domnívate sa, alebo má Eurostat nejakú alternatívu k HDP, ktorá by vedela lepšie merať e, rast prosperity a e, taktiež e, v iných aspektoch než len HDP. Máte v pláne nejako meniť metodiku, využívať iné nástroje než len HDP? Alebo sa chystáte zatrvať len s využitím HDP, až kým sa nezmenia politické usmernenie, ak áno? podporujete e, snahu posunúť sa od HDP k iným ukazovateľom. A už máte nejaké konkrétne nápady, čo by e, sa mohlo využiť v budúcnosti ako takýto nástroj? Ďakujem. Veľmi zaujímavá otázka, mnoho aspektov zahrňa. Eurostat vlastne um, chce, aby štatistické údaje, ktoré sa zhromažďujú, aby boli e, využiteľné v praxi. Ja vám chcem odporúčiť, ak chcete mať eh, čo najširší prehľad, tak eh, je dôležité hľadať informácie, ktoré vám poskytnú tento čo najširší prehľad. My by sme teda chceli podnecovať využívanie údajov Eurostatu aj eh, na účely výskumu na mikroúrovni, taktiež aby sa využívali dynamické nástroje, kde by sa skombinovali rôzne aspekty meraní aby sa dospelo k objektívnym výsledkom. Ale čo sa týka HDP, ani teraz HDP nie je jediným ukazovateľom, z ktorých vychádzame pri koheznej politike, ale ani pri iných politikách. Je to totiž len eh, to prvé východisko, to je jedno z kritérií, podľa ktorých sa definuje eh, nárokovateľnosť pre jednotlivé regióny. Potom, keď sa to posunie na konkrétne ukazovatele, tam sa už využívajú rôzne, eh, rôzne kritéria, ako napríklad tie rôzne uh, sociálne aspekty, e, miera nezamestnanosti, miera vzdelania a tak ďalej. Teda nevyužíva sa len HDP. Answer and of course the debate about the shape of the cohesion policy in the future is uh, should take teda určovanie podoby kohezie by malo prebiehať tu v Európskom parlamente, ale aj spoločne s parlamentom a s, a s radou a s komisiou. My sa domnievame, že Eurostat by mal byť súčasťou týchto rokovaní, tak aby sme vám mohli, dajme tomu, mm, povedať, čo sa dá merať a čo sa merať nedá. Niektorí totiž chcú počítať HDP, dajme tomu moje ulice. A to nežartujem Ulice, na ktorej žijem. To je extrémny prípad, ale je dôležité, aby vám niekto dokázal um, fundovane povedať, čo sa merať dá a čo sa merať nedá. Niekedy ukazovatele v teórii vyzerajú dobré, ale nedajú sa tieto údaje zhromažiť v praxi. Ak zašlete dotazník so 100 000 otázkami, nikto na to nebude odpovedať a nezískate jasný prehľad. Toto sú teda extrémne príklady, ale tým chcem poukázať na to, že informácie máme, máme ukazovateľe, indikátory, ale to, ako využívať tieto indikátory, ako na základe toho merať, dajme tomu, nasaditeľnosť prostriedkov, to by sa malo prejednávať na úrovni expertov. Nie je to len čisto štatistická úloha. Ďakujeme Telios Kimpolopoulos bude posledný, ktorý položí otázku. Ďakujem pekne, budem hovoriť po grecky. Najskôr by som sa rád poďakoval za vašu prezentáciu. Tiež zo štatistické údaje. Chcel by som povedať jednu vec a tiež mám jednu otázku. Najskôr teda mm, sa vyjadrím. Ja som povolaním psychiatr a keď som toto povolanie vykonávala, štatistické údaje sa veľmi ťažko vyžadávali. Je dobré, že máme nejaké usmernenia, ako hľadať tieto údaje, ale myslím, že postupy by sa mali zjednodušiť. Zjednodušiť pre koncového užívateľa, nie pre veľké organizácie, ale pre jednoduchého koncového užívateľa. Mnohí totiž potrebujú tieto štatistiky, ako už povedal môj kolega Andrej, Naša organizácia je veľmi veľká a teraz sa chcem pýtať niečo konkrétne. Spolupracujete s 28 štatistickými úradmi členských štátov. Ako dokážete zaistiť, aké kritériá sa využívajú a stanovia snahy zaručiť, že údaje, ktoré obdržíte od štatistických úradov členských štátov sú naozaj pravdivé, spolahlivé a dá sa na základe nich prijať politické rozhodnutie na úrovni EÚ. Ďakujem. Thank you. A very good question, which allows me to explain. Ďakujem pekne za veľmi dobrú otázku, ktorá mi umožňuje vysvetliť, ako tieto štatistiky fungujú. Je to veľmi dôležitá otázka, pretože ak nedokážeme vysvetliť, že kvalitné dáta e, zhromaždené v správnom čase, ak to všetko nie je správne nastavené, tak sa na, ich základe nedá prijať e, fundované rozhodnutie. Mm, máme platnosti nariadenie v európskych štatistikách a teda z právneho hľadiska sme povinní dodržiavať toto nariadenie a taktiež členské štáty majú svoje povinnosti vyplývajúce z nariadenia. Ak by som to mala názorne vysvetliť, tak najskôr je treba zaistiť, že štatistiky sú porovnateľné, že to teda vychádza z tých istých definícií, z tej istej metodiky, my teraz so štatistickými úradmi vyvíjame túto metodiku, spoločné normy, štandardy, ktoré sa musia dodržiavať, tak aby následne bolo možné preveriť, či sa tieto štandardy aj plnili. Toto je jedna súčasť našej práce. Niektoré tieto štandardy sú zahrnuté e, v osobitných nariadeniach. Potom štatistický úrad začína zhromažďovať údaje, zas, zašie, zasle, zašle nám údaje. Potom máme niekoľko rôznych nástrojov, vďaka ktorým e, dokážeme tieto štatistické údaje overovať e, jednak matematicky, číselne, či sú tam nejaké nekonzistentné skutočnosti, e, potom aj formou návštev, ciest, kontrol, fyzických kontrol, záznamov štatických úradov. Potom fungujú aj mechanizmy v rámci peer review. Oni vlastne navzájom sa mm, musia kontrolovať, e, musí si vysvetľovať, ako veci počítajú a tak ďalej a potom sa veci zverejňujú. Niekedy sú tam aj komentáre, napríklad e, ak sa zverejňa vládne štatistiky, tak máme právo uviesť, e, že Eurostat má, dajme tomu, výhrady k kvalite týchto údajov a potom krajina sa musí snažiť, aby sa táto námietka stiahla. Teda je niekoľko konaní, ktoré sa dajú spustiť vrátanie právnych eh, postupov. Eh, sú odlišné v závislosti od oblasti štatistiky. Štatistiky totiž sú rozličné, rozmanité. Tak teda postupujeme v praxi. Je to vlastne tiež jedna z neviditeľných častí práce Eurostatu a to je dosť intenzívna, náročná práca. Musíme sa totiž snažiť o to, aby štatistické údaje, ktoré sa zverejňujú, boli naozaj dôveryhodné a kvalitné. Ďakujeme pekne. Pani riaditeľka, generálna riaditeľka Eurostatu, nebudem predlžovať e, e, ešte ďalej túto našu diskusiu. Myslím, že bola veľmi bohatá. Už máme trošku meškanie oproti pôvodnému časovému plánu. Chcel by som sa vám však srdečne podekovať e, jednak za to, ako ste pedagogicky nám predniesli svoju prezentáciu. Bolo to veľmi prínosné pre všetkých poslancov, nielen pre tých novozvolených, ale aj pre tých, ktorí sú tu boli v minulosti. Pre nás je dôležité správne veci pochopiť. Pochopiť význam údajov, štatistických údajov a tiež ako prácu Eurostat vykonáva v súvislosti s zhromažďovaním údajov. Ďalej, ďaká diskusii sme otvorili ešte e, ďalší rozmer. Teda nakoľko sú údaje dôležité a kľúčové v eh, súčasnosti v politike v Európskej únii. Pre náš výbor eh, konkrétne eh, je ten výborne dôležité. Spomenuli ste ukazovatele, najmä čo sa týka výkonnosti. To je vysokopolitická otázka a nad ňou sa musíme naďalej zamýšľať. Ešte raz vám srdečne ďakujem. Teraz budeme pokračovať v našej práci. Nasleduje schôdza koordinátorov, schôdza výboru Regi e, týmto končí oficiálne a požiadal by som tých, ktorých sa netýka schôdza koordinátorov, aby láskovo opustili sálu. Ďakujem pekne za veľmi dobré a veľmi e, relevantné otázky. Naozaj to bola veľmi plodná diskusia, teším sa na ďalšie stretnutie.